Guten Morgen. Herzlich willkommen zur Sitzung. Vítajte eh, na zasadnutí výboru pre kontrolu rozpočtu o pokračovaní absolutória za rok 2013. Ja vítam um, zodpovedného komisára pána Šemetova. keď e, to bude všetko e, dobre pôjde, tak pán Šemeta je dnes e, posledný krát medzi nami a chceme, aby ste z toho mali nezabudnutelný zážitok a vítam zodpovedného člena účelného dvora pána Lazaro a Chcem vám predložiť program e, dňa, nemáte proti tomu výhrady. A chcem vám e, oznámiť, a je to e, vytlačené v Cont News ktoré jazyky sú k dispozícii. Je to zasadnutie, ktoré je tiež e, vyslané cez web k e, bode číslo 3, zapisnice zasadnutí z 8. septembra 22. a 3. septembra. E, máte predložené výhrady do konca zasadnutia, predkladajte, ináč to je prijaté. Okrem toho sme vám predložili aj zhrnutie odporúčaní zasadnutia koordinátorov z 8. a 23. septembra tieto sú priložené k e, zapisniciam a budeme ich považovať e, za prijaté v tomto písomnom konaní. A teraz ideme k bodu 4 na programe a to je absolutorium. A tu na okrem komisára tiež e, vítam interná auditora revizora komisie, ktorý sa angažuje veľakrát s týmto výborom a tiež eh, generálnu riaditeľku za rozpočet pani Kalvina. Myslím, že prekrát v našom výbore. Vítajte, tešíme sa na spoluprácu s vami. A myslím, že v budúcnosti s novým portfóliom E, komisárky bude mať e, veľa čoho dočinenia. A teraz ideme k samotnému bodu programu. Absolutória máme na starosti spracovať e, nasledujúce dokumenty, follow-up správu k absolutóriu za 2012, syntetickú správu kolegia za 2013 a výračnú správu vnútorného revizora za rok 2013 a správu o ochrane rozpočte do konca roku 2013. Tieto tri správy nám teraz prekladá komisár a potom začneme debatu. Pán komisár, nech sa páči. Thank you, Mrs. Chairwoman, uh, Mr. Lazaru. Um... Ďakujem, pani predsednička, pán Lazaru, cení poslanci, dámy a páni. Najprv sa vám chcem poďakovať za túto spoločnú rozpravu, ktorá mi dala príležitosť eh, prezentovať eh, vám štyri správy z komisie. Ďakujem vášmu výboru vďaka našej e, e, plodnej spolupráci. Najprv tá e, follow-up správa, kde komisia predkladá opatrenia a kroky, ktoré sú na základe požiadaní, ktoré predložil parlament na základe konania o absolutóriu za 2012, po druhé ochrana rozpočtu EÚ. Táto správa je vypracovaná druhýkrát na reakciu na jednu z vašich požiadaviek z absolutória na rok 2011 a potom syntetickú správu o ročných činnosti činnostiach e, v roku 2014 a nakoniec e, konečnú správu o e, Všeobecnej kontrolnej práci komisie, ktorá je požiadaná podľa článku 19 nariadenia komisie. Takže začneme s tou follow-up správou. Ako predchádzajúcej predchádzajúcich rokoch táto správa obsahuje tri dokumenty. Zhrnutie, ktoré pokrýva najdôležitejšie požiadavky Európskeho parlamentu a rady a dva pracovné dokumenty ktoré obsahujú podrobnosti. Zamerám sa na eh, pokroky, ktoré eh, sa týkajú záväzných eh, záväzkov, ktoré sme už dôsledne prediskutovali počas vášho hlasovania o absolutóriu v apríli tohto roku. Najprv mi dovolte povedať o záväzku komisie Európskeho parlamentu, aby naplnil hlavne následovné veci. Čo sa týka Eh, Vyhrad eh, generálneho riaditeľa. Mali ste s nimi zasadnutie minulý eh, podelok a boli ste informovaní o krokoch, ktoré sa príjmajú a zmenách, ktoré boli zavedené v správach o ročnej činnosti a dodatočných požiadavkách, ktoré sú uvedené e, v pokynoch. Prijatie delegovaných e, predpisov, ktoré e, pokrývajú spoločné riadenie na rok 2013 až 2020, boli prijaté v marci 2014 pokyny o mechanizmoch prerušenia, ktoré sme majú používať ako ex ante nástroj pre ochranu rozpočtu EÚ, a to je článok 41 na zariadenia 1306 lomeno 2013 e, zavedol takéto opatrenia pre poľnohospodárstvo. Identifikácia členských štátov s vážnymi nedostatkami. Mm, tu je e, niekoľko e, opatrení e, založených ako napríklad výberové zisťovanie pri kontrolách, keď sa identifikujú vyššie rizika, ktoré vedú k väčšej intenzite auditov pri kontrolách na mieste. Ďalej väčšia kontrola, väčšia ochrana rozpočtu EÚ, ktorá uvádza mm, chybové miery alebo chybovosti členských štátov. Plnenie e, akčných plánov, aby sa e, zistili slabé stránky v členských štátoch a v katastroch e, a v parcelách. Toto sleduje DJ Agri, ale členské štáty musia každý rok sami kontrolovať kvalitu svojich systémov a musia oznovať akékoľvek identifikované slabé stránky. Čo sa týka novej eh, stratégie auditu, ktorú má vypracovať eh, DGA, GRI, Regio a Employment, neskôr podrobnejšie vysvetlím, ako sa to konkrétne vyvíja. Komisia naozaj eh, začala súbor krokov voči členským štátom a ich orgánom, aby lepšie zadefinovali a opetňovali hm, pravidla EÚ pre lepšie riadenie a programy spoločného riadenia. E, vaše e, snahy e, nám umožnili poskytnúť podrobné pravidlá v delegovaných predpisoch a v naredení, ktoré umožňujú, aby tieto mechanizmy fungovali učenia, aby jasne zadefinovali kritériá pre určenie vážnych nedostatkov, ktoré spustia vykonanie pre čisté finančné korekcie. tieto má komisia správne používať, aby tieto kritéria e, tiež e, e, dodávajú relatívnu dôležitosť tým vážnym nedostatkom. Ako som povedal, komisia tiež dosiaľ dobrý pokrok pri vývoji a plneniu silnejších kontrolných auditových strategií na obdobie Uh, 13 až 20 a prijala um, stratégiu posilneného auditu aj pre koheznú politiku, aj pre poľnohospodárstvo. V DG Regio uh, sa uh, vypracovajú smernice pre audit uh, v rámci uh, stratégie auditu, ktorá čoskoro bude oznámená Európskom parlamentu. DG Implement neustále sleduje uh, orgány kon, auditu a kontrolné orgány orgány a v tomto aspekte možno povedať, že za 3 následné roky Miera chybovosti, ktorú zistil DG Implement v každoročnej e, správe o aktivite, je v súlade s tým, e, s tou chybovosťou, ktorú odhaduje e, účtovný dvor. A e, DG Agri prijalo viacročnú stratégiu kontrolu, pre kontrolu v marci 2013. Každoročný e, kontrolný program sa bude neustále prehodnocovať, aby sa e, zistilo plnenie e, reformy SPP a tiež výsledky novej práce certifikačných orgánov budú k dispozícii od roku 2016 Kľúčové ukazovateľ plnenia um, pokrytí e, geografickom a označovacom a rizikovom sú vrat, zahrnuté do tejto stratégie. Nakoniec komisia e, sa odhodlala plniť e, opatrenia na ochranu rozpočtu EU a kontradiktorné konania, e, ktoré e, vedú k e, čistým finančným korekciám sa skratia. tak regio sa e, zaviazala v akciom pláne 2008, že e, kontradiktorné e, konania e, budú, musí byť dokončené do 24 mesiacov po m, kontrole pre DG Agri. E, tento e, postup bude obmedzený tiež na maximum dvoch rokov informácie o prešovaní a finančných e, e, vymáhaniach a korekciách e, budú zahrnuté do oznamenia o mm, rozpočte EU, ktoré vám predložím neskôr. Bude vypracovaná ďalšia správa, ktorá poskytne analýzu o tom, ako nové preventívne a napravné nástroje budú plnené v MFF 2014-2020. Okrem toho, hodnotenie nedostatkov, e, bude doplňať ten pôvodný návrh komisie a konečný e, výsledok e, bude zahrňať identifikované potenciálne riziká. Myslím, že spolu s mojim listom, ktorý som poslal do vášho výboru v marci tohto roku, správa o sledovaní absolutória za 2012 e, ukazuje, že tam, kde neboli zavedené potrebné pravidla alebo neboli dostatočné, tak boli prijaté opatrenia, aby sa riešili tie identifikované slabé stránky. Samozrejme, treba ešte stále naplniť isté opatrenia. Poprvýkrát ako napríklad nový korekčný mechanizmus e, čistých finančných korekcií. No, myslím, že teraz máme veľa silnejší kontrolný rámec, ktorý je ešte lepší spôsob, ako chránime rozpočet EÚ. Stení poslanci, dovolte mi teraz e, vám predniesť e, oznámenie komisie o ochrane rozpočtu EU. Komisia dáva najvyššiu prioritu pre zabezpečenie toho, aby rozpočet EU bol dobre riadený a ochránený, zatiaľ čo e, nevyhnutne nastanú chyby, keď miliardy eur budú rozdeľované miliónom príjemcov HACI aj v súlade s právnym rámcom nápravné opatrenia sa ťažko plnia v roku nasledujúcom paroku, kedy platby boli vykonané a preto to vie k tomu, že e, sa e, to musí dať do perspektívy s ročnou chybovosťou, ktorú zistí ústvený dvor. E, toto znamenie komisie chce čitateľsky priaznivo poskytnúť prehľad o um, organizačnom rámci, ktorý e, existuje a tiež to ukazuje potom výsledky pre nápravné kroky celkového rozpočtu. Nové prvky môžete nájsť e, v oznámení a sú nasledovné. Obsahuje podrob, väčšie podrobnosti a oznámenia už to nie je doplnené tým pracovným dokumentom e, personál komisie. Je tam tiež e, e, odsek o čistých finančných korekciách e, a nové legislatívne opatrenia, ktoré sú prezentované na rok 2014-2020, zahrňajú aj prerušenia v poľnohospodárstve po úspešnej aplikácii koheznej politiky. Kľúčové um, posolstvo, ktoré nám poskytlo toto oznámenie, možno zhrnúť nasledovne. Preventívne mechanizmy ukazujú dobré výsledky. Napríklad uh, v je 2014 miliónov eur vlastných korekcií členských štátov sa aplikovalo v roku 2013, než boli vykonané platby príjemcom. Ďalej 4,9 uh, miliardy eur prerušení urobila komisia v koheznej politike finančné korekcie a vymanie v 2013 v sume 2,3 miliardy eur. To e, predstavuje 2,4 z rozpočtových platieb. Za posledné roky e, suma finančných korekcií a vymáhaní ukazuje narastujúci vývoj 2,9 miliardy eur za rok priemerne. Celková suma finančných korekcií v prvom pilieri v poľnohospodárstve a e, zúčtovanie účtov od 99. do konca roku 2013 je 9,9 miliardy eur. Toto predstavuje 5,9 mm, všetkých platieb rozpočtov, ktoré boli urobené v tomto období a finančné korekcie na koheziu za programovacie obdobie 2000 1,6, ktoré sa teraz skončí 8,5 miliardy eur, to predstavuje 4,5 celkových príspevkov. V roku 2013 približne 40 e, oprav ukazuje, že mm, nezákonné e, výdavky e, boli stiahnuté od členských štátov a boli nahradené novými výdavkami a tieto opravy ukazujú, že nezákonné výdavky sa nahradzujú novými výdavkami a preto umožňujú, aby táto politika sa plnila zatiaľ čo sa chráni finančný záujem EÚ. S uvedomením si aj e, zložitosti tejto témy a nových prvkov, ktoré boli zavedené, komisia je ochotná ďalej diskutovať s vašim výborom a poskytnúť vám ďalšie vysvetlenia počas procesu absolutória. Na záver, komisia môže preukázať, že máme preventívne aj nápravné opatrenia zavedené, aby sme zabezpečili, že výdavky, ktoré boli vynaložené nezakonne sú vylúčené z financovania EU. E, Brzdové finančné dopad týchto opatrení za 5 rokov e, možno ich považovať za e, primerané, aby správne chránili rozpočet EU nákladovo efektívne. Teraz mi dovolte predstaviť syntetickú správu komisie o e, úspechoch riadenia za finančný rok 2013. Táto správa je dôležitou, dôležitým nástrojom kontroly zodpovednosti, prostredníctvom čoho komisia nielen vykonáva svoju zodpovednosť za zriadenie zdrojov a dosahovanie cieľov, ale tiež predstavuje aj krok, ktorý dos, do, bol dosiahnutý pri zlepšení a kontrole výdavkov. Táto správa za rok 2013 ukazuje, čo sme dosiahli, ale tiež aj odhaluje slabosti, konkrétne 20, v prípade 21 výhrad, ktoré tohto roku robil generálny riaditeľ a určité otázky, ktoré vyplývajú z, zo správ. Táto syntetická správa tiež obsahuje aj pokyny e, z kolégia v rôznym zúčastneným stranám vrátanie službám komisie štvrtý rok po sebe bolo tu aj stanovisko účtovného dvora. Celkové stanovisko obsahuje detailnú kapitolu o najdôležitejších prvkoch, ktoré e, sú prevzaté do tejto syntetickej správy. Ja sa ešte vrátim o chvíľku k výsledkom interného auditu, keď budem hovoriť o výročnej správe auditorského dvora. Náš generálny riaditeľ nás uistil z hľadiska využitia zdrojov pre zamýšľané účely, pozorovanie, dodržiavanie princípov e, dobrého finančného riadenia a kontrolných postupov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa zabezpečila regularita a regulárnosť e, jednotlivých transakcií. Počet transakcií sa znížil z 29 na 21 v roku 2000 počet výhrad sa znížil, boli tu na 3 e, nové a 11 e, už e, bolo vybavených, avšak niektoré z nich sa nepretavili do, do, do, do, do zvýšenia rizika, nedošlo k zhoršeniu. Je, bo, bola tu určitá definícia rizika, ktorú zadefinoval parlament pri čas prijatia absolutória v apríli. Poprvýkrát komisia predložila svoj vlastný, e, vlastné číslo od hľadiska sumy, ktorá bola ohrozená. Na rok 2013 ohrozená suma v komisii je 2,8 a toto je politicky relevantné, pretože dá sa to monitorovať v čase a dá sa to porovnať s e, opravnou kapacitou komisie chrániť, chrániť e, výdavky, ktoré by vznikli v súvislosti s nedodržiavaním zákona. A ja by som sa v rámci tejto správy sústredil ešte na následovné. Poprvé, vo vzťahu k našim systémom podávania správ komisia si považuje e, považuje každoročné správy mimoriadne, za mimoriadne dôležité, preto komisia žiada o le, viac zlepšení aj z hľadiska tých um, peer reviews, ktoré sa ukazujú ako byť veľmi dobrou platformou pre eh, zdieľanie informácií alebo boj proti rôznym slabostiam. Takisto od, je aj boj proti e, chybám v verejnom obstarávaní a zlepšovanie kritérií, čo je veľmi dôležité pri zabezpečovaní koherentnosti aj pri príprave výročných správ. Po druhé, pravidla oprávnenosti, tam tiež došlo k výrazným zlepšeniam, došlo k zjednodušeniu týchto pravidiel. Komisia bude naďalej pokračovať v poskytovaní poradenstva národným orgánom, aby sme sa znížila zložitosť týchto eh, pravidel pre oprávnenosť. Komisia bude naďalej pracovať na zjednodušovaní vnútorných eh, kontrolných noriem, aby boli efektívnejšie po tretie v oblasti mm, pozastavených platieb a finančných korekcií alebo prerušení komisia bude v neustálom kontakte s členskými štátmi, prvnež o potvrdí platby. E, komisia zároveň podporuje svoje služby, aby prerušili platby okamžite, keď dojde k príslušným k splneniu podmienok. Pokiaľ ide o korekcie, komisia bola veľmi aktívna. V posledných mesiacoch eh, sa to preukázalo aj pri ochrane európskeho rozpočtu. A v neposlednom rade v tomto ročnej dietetickej správe komisia urobila takú inventarizáciu um, všetkých systémov podávania správ a my sme dali pokyny našim službám, aby sa sústredili v eh, týchto správach na skutočné potreby súčasnených strán a aby sa sústredili na efektívnosť, e, úspornosť a účinnosť týchto činností, tak finančných ako nefinančných. E, vážení poslanci, ja som vám predstavil viacero našich konkrétnych návrhov na zlepšenie e, nášho finančného riadenia. To, sú všetko, to je všetko úsilie e, na vrch k toho, čo sme už prijali v predchádzajúcich rokoch s cieľom zlepšiť riadenie európskych prostriedkov. Teraz by som sa dotkol stručne výročnej správy, ktorú predložila komisia a, e, a čo, bol, čo audity odhalili a aké um, kroky sa prijali. V roku 2013 interný audit začal implementovať strategický plán auditu na roky 2013 až 2015. Stratégia bola postavená na silnejšom výkone uh, auditu a komisia sa snažila prejsť k efektívnejšej kultúre výkonu. Vedem to aj niekoľkých príkladoch. Poprvé vnútorné auditorské služby preskúmali efektívnosť e, ľudských zdrojov, pričom sa hľadali reakcie politik na rôzne na, na dôsledky krízy v jednotlivých e, generálnych riaditeľstvách e, na komisii a tie sa maximálne snažili reagovať na výzvy v ľudských zdrojoch, čo im umožnilo splniť ich politické a prevádzkové ciele ale niektoré z týchto DG naďalej musia zlepšiť eh, svoje nástroje riadenia ľudských zdrojov tak, aby ich eh, rozhodovanie bolo efektívnejšie. Napríklad boli niektoré eh, odporúčania, aby rozvíjali svoje viacročné plány pracovníkov na báze kvalitatívneho, kvalitatívneho vyhodnotenia ľudských zdrojov a je treba pravidelne prehodnocovať záťaž pracovníkov po druhé, tiež e, sa preskúmali e, ukazovatele výkonnosti, ktoré boli určené pre vyhodnotenie pridanej hodnoty z jednej strany jednotlivých služieb, e, všeobecná služba pre audit merala výsledky napríklad na DG Employment alebo DG Regio, pričom sa auditorská služba um, uznala, že sa, že sa tieto DG snažia, ale tiež um, pripravila určité, zlepšie, určité plány pre zlepšenie a pre lepšiu integráciu konkrétnych cieľov v prípade monitoringu a um, prípravy správ. Po tretie, takisto sa rozvinula stratégia, ktorá má zlepšiť e, um, informovanie o, výkaz, vykazanej činnosti a výkonoch. A však vnútorný audit sa teda odporúčal, e, skontroloval tú chybovosť na jednotlivých generálnych riaditeľstvách a tiež preveroval vyhlásenia o uistení. V roku správy z roku 2012 eh, sa, sa zlepšili, boli v roku 2013 boli lepšie, lepšie ako v roku 2012 a potom došlo k, teda, k revízii toho, ako um, budovať to uistenie, tak ako to požadoval e, auditorský to vyhlásenie o dôveryhodnosti. Tieto akčné plány potom e, vyplynuli z vnútorného auditu. Takže toto ukazuje, ako môže vlastne vnútorný audit pomôcť fungovaniu organizácie. A ak by ste mali nejaké otázky, k minuloročným správam je tu dnes Filip Taver, ktorý je hlavný auditor a môže vám zodpovedať nejaké ďalšie doplňujúce otázky. Aby som to ukončil tým, že kon, koncu svojho mandátu som eh, hrdý, že som mohol s vami takto úspešne spolupracovať a že sme dokončili aj posledný proces udelenia absolutória a myslím, že práca, ktorú sme vykonali za posledné roky, predstavilo dobrý základ pre dobré finančné riadenie a lepšiu ochranu európskeho rozpočtu. Ja som tu k vám k dispozícii na ďalšie, pre ďalšie otázky, ak by ste nejaké mali. Ďakujem za vašu pozornosť. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Kommissar, für die Berichte. Ďakujem pekne vieme všetci, že tá, tá príprava, príprava správy si vyžaduje e, množstvo práce. A je nám jasné, že ste za počas svojho pôsobenia prispeli k mnohým e, zlepšeniam. Nechcem Nechcem vyvolávať dojem, že ja to tu robím všetko um, sama. Začneme teda s uh, absolutórium za rok 2012. Je tu spravodajca Markus Píper, takže on nech začne, nech sa páči. Ďakujem, Inge. Myslím, že následníctvo mojej správy je vo vynikajúcich rukách. Pán komisár, chcem sa vám srdečne poďakovať Vy ste za posledných 5 rokov boli veľmi transparentní a ochotní spolupracovať. A um, to je podľa nás veľmi dobré a sme naozaj vďaka tomu schopní teraz mnohé veci pochopiť a lepšie, lep, lepšie im porozumieť. A to je zásluha vás aj vašich eh, spolupracovníkov. Vy ma už ale poznáte a preto viete, že príde aj nejaké ale za týmto vyjadrením. Chcem teda zareagovať na niektoré veci, e, ktoré ste tu dnes uviedli. Je tam veľa pozitívneho, samozrejme, ja už som to povedal. E, veľa sa urobilo v oblasti transparentnosti, to je pravda. Ale minulý rok sme predložili správu pre regionálnu politiku aj poľnohospodárskú politiku s výhradami a komisia sa na, ten, na tú našu správu pozerala asi ako na nejakú ezoteriku. A propos ezoterika, um, budeme mať novú komisárku, ktorá sa rozumie ezoterike, takže asi sa k tomu ešte vrátime aj počas budúcej komisie. Ale žarty bokom, musím povedať, že v tejto správe sú ešte stále veci, o ktorých si myslím, že sú problematické. Najmä otázka, ako zaobchádzate s tými Um, štátmi, ktoré majú najhorší výkon. Máme v našom dokumente jednu podmienku absolutória. Každý rok menujeme a chceme menovať tri najhoršie členské štáty a potom si chceme zástupcov týchto troch štátov zavolať na vypočutie do rozpočtového výboru. K tomuto nášmu návrhu ste ešte nič zatiaľ nepovedali. Vy už ste hovorili, že vy samozrejme sa venujete s veľkou pozornosťou tým členským štátom, ktoré majú najhoršie výkony. My sme aj žiadali, aby ste dokumentovali, čo sa tam deje. A my, my naozaj chceme, aby sme mohli e, tento bod e, ďalej sledovať, tieto štáty, aby sme ich uh, mohli vysvedlo, vysledovať. Potom, pokiaľ ide o dĺžku trvania konaní, kontradiktorné konanie, Vieme, že generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo si stanovilo túto lehotu 24 mesiacov, do ktorej to musí byť uzavreté, ale ja si kladiem otázku, ako je to z DG Regi, prečo tam nie sú stanovené príslušné lehoty. No a potom ešte jedna kritická otázka. Spomínali ste čisté finančné opravy a hovorili ste, že je možné ich uplatňovať aj e, v rámci kontradiktorných konaní. Čo sa deje teraz vo Francúzsku, aby som uviedol konkrétny prípad? Od roku 2006 až 2007 je to nekonečný príbeh, ako hovoríme v našej správe a v pondelok na tomto výbore sme sa dozvedeli, že ich akčný plán bude ukončený až na konci roku 2014 a výsledky budú viditeľné 2015-2016, čiže o 10 rokov neskôr po tom, čo sa skonštatovali prvé chyby. Čiže výsledky riešenie budeme vidieť až po 10 rokoch. Zároveň ale počujeme, že Francúzsko zaviedlo e, neto čistú finančnú korektúru, najmä pokiaľ ide o informačné systémy parciel. Hovorí sa o sumách až po 8,2 miliardy eur. Mohli by ste nám osvetliť tú konkrétnu situáciu vo Francúzsku? Čo tam teraz robíte? A kedy to bude podľa vás uzavreté? Kedy v, vo Francúzsku systémy LPIS budú naozaj fungovať? No a potom ďalšia naša požiadavka, chybné projekty, aby chybné projekty nemohli byť už ďalej nahrádzané inými projektami. V parlamente sa zhodujeme, že toto je veľké zlo, e, veľký neduch, ktorý produkuje stále ďalšiu chybovosť a my sme vás poprosili, aby ste niečo navrhli, nejaké riešenie, aby ste nám v tomto vyhoveli. No a ešte posledná vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá osobne. My sme žiadali, aby komisia sa držala modelu európskeho semestra pri tých najhorších členských štátoch podľa modelu bilaterálnych dohôd. Samozrejme, vy ste prevzali na seba tento záväzok voči členským štátom, ale nám ide o to, aby to bolo celé transparentnejšie, pretože my tieto bilaterálne dohody naozaj vnímame ako jednotlivé dohody so štátom Nemecko, Francúzsko, Španielsko a my chceme vedieť, vysledovať, do akej miery sa tam robia pokroky. Mm, ja predpokladám, že táto požiadavka z našej strany je vám jasná. Ak nie, tak, sa, tak by som sa rád ešte o tom e, porozprával. Pre nás je to veľmi dôležité ako pre parlament. Ďakujem. Jens, aj k absolutóriu 2012 sa chceš vyjadriť alebo k inej téme? Dobre, takže teraz dám slovo komisárovi. Uh, so thank you, Mr. Pieper, for your, uh, for your comments and uh, questions. Uh... Ďakujem pekne, pán Piper, za vaše otázky aj pripomienky. Chcel by som povedať, že mali sme dobré skúsenosti aj počas uh, predchádzajúceho absolutória. my sme sa maximálne, vy ste sa tiež maximálne snažili, aby sme zlepšili finančné hospodárenie komisie. Ja vám ďakujem aj za vaše návrhy. A ďakujem aj pani Gresle. Takže pokiaľ ide o vaše otázky konkrétne. Pokiaľ ide o informácie o členských štátoch, keď sa pozriete na dnešnú správu o ochrane európskeho rozpočtu, všetky informácie sú e, od všetkých členských štátoch odhalené. Môžete vidieť, e, ktoré členské štáty majú väčšie sumy finančných korekcií a od ktorých sme žiadali netto finančné korekcie, takže je to úplne transparentné. A pokiaľ ide o situácie chybovosti v členských štátoch, budete, tu bolo vám prislúbené, že vám pondelok poskytneme informácie o odhade e, chybovosti na úrovni členských štátov. Náš e, riaditeľ to, tak, to čoskoro vykoná z hľadiska opatrení. Ja som sa snažila aj už vo svojich úvodných slovách povedať, že nová stratégia pre audit, tie už e, majú implementovaný prístup e, na báze rizík. To znamená, že väčšina e, z auditorskej činnosti je práve určená tým členským štátom, ktoré sú tie najviac rizikové z hľadiska programov, ktoré sú najrizikovejšie aj podľa analýzy DG Regio alebo Employment a Agri. Isté to je nový prístup, ktorý bol zaplementovaný pomerne nedávno a my musíme chvíľku počkať, aby sme videli, ako tento prístup funguje, ako, aké sú jeho výsledky. Pretože my ako politici chceme vždy okamžité výsledky, ale chápete, že väčšinéria auditu si vyžaduje dostatok času, aby bolo, sme boli schopní posúdiť alebo vyhodnotiť, aké budú výsledky v, tak, v, v zmene prístupu. Potom je tu otázka trvania postupu. Tu myslím, že došlo k nedorozumeniu, pretože DG Regio počas implementovania akčného plánu na rok 2008 sa zaviazal, že obmedzí tento postup na 24 mesiacov a pokiaľ ja som bol informovaný, aj to rešpektujú tento termín, túto lehotu, takže ja, aspoň ja teda neviem o tom, že by boli problémy s touto e, otázkou z DG Regio, ale pokiaľ ide o DG Agri, to bude nový prvok, tak ako to bolo dohodnuté počas e, procesu absolutária v roku 2012. Takže oni robili takýto záväzok a teraz uvidíme, ako to ho budú implementovať, pretože pre nich je to výrazná zmena, lebo ako viete, v minulosti tie postupy protirečivé či kontradiktorné trvali mnohé alebo niekoľko rokov niekoľko rokov a vyžadovali si zmeny v procese, ale sú tam e, veľmi prísne predpisy, ktoré vyžadujú od členských štátov, aby reagovali na rôzne požiadavky v e, obmedzenom čase alebo v skrátenom čase a ak nereagujú, e, tak sa to považuje za to, že nereagovali a potom konanie pokračuje Takže všetko toto a tie procedurálne otázky, všetko toto myslím potom umožní DG Agri splniť požiadavky na 24 mesiacov. Pokiaľ ide o čisté finančné korekcie a prípad Francúzska, Je tu akčný plán, ktorý bol dohodnutý aj s komisiou, ktorý sa musí implementovať, ktorý musí Francúzsko implementovať do roku 2016. Keďže je treba riešiť množstvo otázok, ktoré súvisia s týmto, a pokiaľ ide o netofinančné korekcie, ako ste správne povedali, k e, práce prebiehajú a dnes vám nemôžem predložiť viaceré detaily, pretože naša služba funguje alebo pracuje na tom, aby sfinalizovala tento, e, túto úlohu finančných korekcií, ale verím, že sa to už skoro udeje. Potom tá ďalšia taká zložitejšia otázka o tých náhradných projektoch. Viem, že tomuto venujete veľkú pozornosť a veľmi dobre viete, že podľa nových predpisov určenie čistých finančných korekcií, tak tie projekty, ktoré neboli nahradené do 15. februára ďalšieho roku, ale naďalej E, sú predmetom neregulérnosti, tie budú predmetom čistých finančných oprav a to je veľký, veľké zlepšenie v systéme. Na druhej strane legislatíva, ktorá bola prijatá u spoluzákonodarcov, nepredpokladala takúto elimináciu projektov ešte počas e, toho obdobia toho istého roku a že do 15. februára budúceho roku mu by, byť náhradný plán. Ja myslím, že horšie sa o tejto téme diskutuje z čisto z čisto z pohľadu cieľa či zámeru, pretože mnohí experti v komisii majú za to, že tým, že umožňa členským štátom nahradiť zlé projekty alebo chybné projekty nejakými novými projektami, že sa vytvorí určitý stimul pre členské štáty, aby naozaj zidentifikovali sami, že v čom sú problémy a kde sú problémy. Lebo je tu aj téma, na ktorú ste poukázali v predchádzajúcom absolutóriu o prvej úrovni e, kontroly a slabosti týchto kontrol a tá možnosť e, ponechať si peniaze a použiť ich na ďalšie projekty je v podstate ako stimul tým, ktorí sú na prvej úrovni, aby dôkladne e, preskúmali všetko a identifikovali, kde došlo ku chybám a podobne odhalili rôzne neregulárnosti. Čiže podľa mňa to je téma, ktorá si vyžaduje ďalšiu diskusiu. A už sme o tom diskutovali mnohokrát aj tu, aj vo vašom výbore. A v tejto chvíli ja sympatizujem s prístupom našich služieb, že to treba interpretovať ako jednu z mrkiev, ktorú dávame ako, ako, ako princíp cukru a biča. A pretože keď to potom neúplatnia, tak jednoducho prídu o peniaze navždy. A pokiaľ ide o vašu poslednú otázku, k európskemu semestru. Možno by ste mi to mohli trocha viac objasniť, lebo som celkom dobre nepochopil tú pointu tej otázky. Mohli by ste mi tú otázku ešte raz vysvetliť a ja vám potom rád zodpoviem. Clarify? ist auch eine eigenartige Situation. Je to e, veľmi zvláštna situácia, že my musíme teraz odpovedať na otázky, ale urobím to rád. Pán Šemeta, hovorili sme o tom, my si to predstavujeme tak, že po A od dvora auditorov budeme dostávať špeciálne správy o štátoch, o najmä o tých najhorších štátoch a po B od komisie E, očakávame to, že bude uzatvárať bilaterálne dohody s jednotlivými štátmi, s Nemeckom, Francúzskom, Španielskom a tak ďalej, ktoré e, budú mať určité záväzne časové lehoty. A mali by ste sa pritom sústrediť na tie najhoršie členské štáty a s tými by ste mali tieto bilaterálne dohody uzatvárať. My si vieme predstaviť, že sa bude takto postupovať v rámci európskeho semestra. A v určitých odstupoch by ste potom kontrolovali, čo sa konkrétne zlepšilo v tých daných členských štátoch a o tom samozrejme budete aj informovať parlament. Mám ešte jednu doplňujúcu otázku. My sme žiadali, aby v absolutóriu eh, bolo, boli Um, oslobodené um, tie členské štáty od povinnosti pravidelných podávaní správ, ktoré um, kontinuálne počas dlhých rokov mali dobré rozpočtové čísla. Vy ste sa stiažovali, že nemáte dostatok zamestnancov na to, aby ste splnili všetky požiadavky parlamentu a preto nás napadla tá myšlienka, že by sme mohli zredukovať počet kontrol a sústrediť sa iba na tie štáty, ktoré v minulosti porušovali um, pravidlá a kde sa vyskytovali opakovane tie isté problémy. Mohli by ste teda k takémuto prístupu niečo povedať? Bolo by to možné podľa vás takto robiť? A moja posledná doplňujúca otázka ešte stále je to tak, že komisia na úrovni tej prvej kontroly hovorí o trvalých problémoch s orgánmi členských štátov. Zdá sa, že tam nedošlo k veľkým zlepšeniam. Vy ste oznámili, že práve pre túto úroveň, pre túto prvú úroveň chcete pripraviť posilnené audity. Mohli by ste konkrétnejšie vysvetliť, čo plánujete, čo sa stalo na tejto prvej úrovni a pri týchto kontrolách prvej úrovne za posledné dva roky, dajme tomu? Ďakujeme. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Áno, teraz som pochopil vašu otázku. My si plne uvedomujeme, že nová registrácia regionálnych záležitostí vyžaduje bilaterálnu dohodu medzi komisiou a členským štátom. Týka sa to indikátorov výkonu a iných kritérií výkonu ktoré musí implementovať členský štát, aby sa zabezpečilo, že tie finančné prostriedky bude vedieť využiť efektívne. Je to prebiehajúci dlhodobo kontinuálny proces a niektoré členské štáty to už urobili, niektoré ešte sú v tom procese, ale toto je právna požiadavka. Tá myšlienka prepojiť e, to, preto túto požiadavku s európskym semestrom je zaujímavá, ale musíme ju ešte zvážiť v širšom kontexte, pretože keď sa na to pozrieme čiste právnicky, európsky semestr nezavádza nič záväzné pre právne štáty. Toto je teda právne prostredie, v ktorom funguje európsky semester a keby sme zadnými dvierkami zaviedli právne záväzné požiadavky do európskeho semestra, neviem, či by to fungovalo okamžite. Ale samozrejme chápem veľmi dobre ten problém. My sa musíme snažiť, aby sme zabezpečili lepšiu implementáciu odporúčaní, ktoré sa robia v európskom semestri. Mali by sme diskutovať o tom, ako to môžeme urobiť. A myslím, že nová komisia bude naozaj otvorená takejto prípadnej diskusii. Ale keby sme to zaviedli teraz, okamžite bolo by to nelegálne. Legislatíva neposkytuje takúto možnosť. Pokiaľ ide o to, čo ste hovorili o tých um, dobrých členských štátoch, tak povediac, takých, ktorí neporušujú pravidla, že by sme si ich mohli všímať menej, menej ich kontrolovať. Podľa mňa toto sa deje automaticky, pretože k auditom máme nový prístup založený na rizikovosti. Takže keď robíme hodnotenie, tak tam hodnotíme aj rizikovosť štátu a automaticky sa dostávame k takej situácii, že e, pre niektoré štáty naplánujeme e, viac auditov. Um, viac auditujeme ich napríklad poľnohospodárske platobné agentúry a podobne. A pri iných členských štátoch konštatujeme, že sú menej rizikové a plánujeme menej auditov, menej auditorskej činnosti. Tento náš prístup založený na rizikovosti vlastne plní vaše dve želania, ktoré ste vyjadrili pri absolutóriu na rok 2012. Chcete, aby sme sa sústredili najmä na tie horšie členské štáty a aby sme znížili počet kontrol. Najmä v tých členských štátoch, ktoré dodržiavajú pravidlá. Ale aj tak musíme byť opatrný, pretože komisia musí konštantne, kontinuálne zbierať informácie o tom, čo sa deje v členských štátoch, aj v tých, ktoré majú um, dobrú disciplínu rozpočtovú, pretože možno, že dnes sú to dobrí žiaci, ale zajtra už nemusia byť. Aj v správe o ochrane európskeho rozpočtu vidíme, že Rozdiely nie sú napríklad medzi novými a starými členskými štátmi. Je to veľmi zmiešaný obraz. Niektorí čistí prispievateľia do európskeho rozpočtu z času na čas nie sú veľmi dobrými žiakmi pri plnení európskeho rozpočtu. Komisia preto musí konštantne monitorovať a, a zbierať údaje a musí si byť 100% istá, že aj tieto najlepšie členské štáty eh, ostanú najlepšími alebo dobrými, čo sa týka dodržiavania pravidel. No a potom, pokiaľ ide o pretrvávajúce problémy na prvej úrovni kontrol, My odporúčania z absolutória berieme veľmi vážne a venujeme veľkú pozornosť tejto úrovni. Komisia schválila usmernenia, ktoré hovoria o tom, ako sa vyhnúť napríklad tým najčastejším chybám vo verejnom obstarávaní. Pretože toto je oblasť, kde dochádza k obrovskému počtu chýb. Organizujeme takisto vzdelávacie kurzy, školenia a tak ďalej. A to je kontinuálny proces pre tých, ktorí pracujú na tej prvej úrovni kontrol. Musíme totiž chápať, aká je situácia priamo na mieste, v praxi. Mnohé sa mení. Mení sa napríklad personál na tejto prvej úrovni. Ak vyškolíte nejakých ľudí, stanú sa dobrými kontrolormi, ale o niekoľko mesiacov neskôr môžu byť nahradení inými ľuďmi a celý ten proces musíme začať organizovať znova. Takže z tohto, z tejto činnosti, vzdelávacej činnosti sa stal permanentný program komisie a som presvedčený o tom, že to prinesie pozitívne výsledky na tejto prvej úrovni kontrol. Ďakujem, takže toľko k téme 2012, absolutorium za rok 2012. Teraz sa dostávame k roku 2013, súhrná správa a ďalšie dokumenty. Ja som spravodajkyňa k tomu, takže môžem predniesť niekoľko pripomienok. Súhrná správa, hovoríte v nej, o tom, že sa znížil počet výhrad z 29 na 21. A keď sa teraz pozriem na dve správy generálnych riaditeľov pre poľnohospodárstvo a regionálne záležitosti, my sme sa s, s týmito riaditeľmi rozprávali, tak ja si spomínam, že každý z nich spomínal 60 až 70 výhrad, spolu teda cirka 130. A vy ste ich nahra- nahlásili menej, približne jednu výhradu na fond. A zdá sa mi, že to nie je zobrazené tak, ako je to v ročnej správe o činnosti. Ale úlohou súhrnej správy je, aby to tam bolo objektívne zobrazené. A mne sa zdá teda, že komisár nevie, čo sa vlastne deje v tej jeho oblasti na nižšej úrovni pretože tu sú tie úrovne navrstvené jedna na druhej a vy máte možno taký vzdialený pohľad na veci. A preto by sa tieto vrstvy mali zosúľadiť. Nie je možné, aby generálni riaditeľia eh, nahlasovali vyššie čísla výhrad ako to, čo je uvedené v súhrnej správe. Inak súhrná správa neposkytuje objektívny pohľad o tom, e, čo hovoria tie ročné správy, výročné správy o činnosti. To je moja prvá otázka alebo prozba. A druhá prozba sa týka tých výhrad a dĺžky trvania výhrad. Videli sme, že sú tu problémy, ktoré existujú dlhé roky a bolo by pekné, keby sme mohli hovoriť o tých problémoch. Bolo by dobre, keby ste nám pri jednotlivých výhradách aj hovorili, aké sú staré, ako dlho už trvajú. Pri niektorých je uvedené, že sú nové, ďalšie boli zrušené, stiahnuté. Mňa by to veľmi zaujímalo a ja to napíšem aj obom generálnym riaditeľom. Mňa zaujíma, ako staré sú jednotlivé výhrady, lebo iba vtedy môžeme to riešiť cieľene. A mohli by ste mi prosím aj zodpovedať otázku, prečo ste to doteraz nerobili takýmto spôsobom. Potom ste hovorili, že je potrebná 100% istota. Ja by som bola spokojná aj s 90%, ale keď sa pozerám teraz na to, čo je v súčasnej súhrnej správe, tam sú naozaj odlišné veci, ale písa, píše sa tam, že sa urobili pokroky pri odstraňovaní zvyškovej chybovosti. Čo to znamená? Ten pokrok vyzerá asi tak, že to teraz ani nevypočítavame presne, ale iba sme začali presne odhadovať e, chybovosť. V posledných rokoch stúpla chybovosť, ale nemusí to byť zlým riadením, podľa mňa, ale jednoducho tým, že to inak vnímame Komisia poprvýkrát vlastne uznala verejne, že členské štáty nás klamú. A to veľmi pekne vyplýva tento rok aj zo správ o činnosti. Tie členské štáty nás klamú, klamú a zavadzajú v takej, v takej miere, že je to nepochopiteľné. Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo muselo chybovosti e, mnohých štátov korigovať e, nahor. Napríklad Británia nahlásila chybovosť e, v jednej oblasti 0,8% a potom to komisia musela skorigovať nahor na číslo 5,99%. Grécko. To isté. My sme ich navštívili, my ich poznáme. V predchádzajúcich správach sa hovorilo, že o PKP. O PKP E, malo chybovosť 2 až 3 ale naozaj to nebola pravda, ako sa neskôr zistilo. No a komisia sa vlastne až teraz poprvýkrát um, snaží zanalýzovať veľmi dôkladne údaje členských štátov a začíname mať reálnejšiu predstavu o tom, ako to v skutočnosti vyzerá, ale zároveň pochybujem o tom, či tie čísla za predchádzajúce roky boli vôbec spolahlivé. Takže akú máme istotu, že tie údaje, ktoré od nich máme, nie sú len približné, ale že naozaj je to presný odhad, odhad problému. Takže opakujem, pretrvávajúcim problémom je spolahlivosť údajov, od členských štátov. A toto by malo byť pilierom ďalšej práce komisie. No a teraz sa dostávam k otázke, čo vieme v regionálnom fonde o tom, čo sa deje priamo na mieste, reálne. Predsedníctvo tohto fondu sa zaoberá hlavne treťou úrovňou, tými auditorskými správami, ale čo vieme o tých prvých dvoch úrovniach? Túto otázku som položila aj generálnemu riaditeľovi nejde o to, že by sme systematicky mali všetko auditovať, ale keď čítame noviny alebo sa hovorí o tom, aké hlúpe projekty sa realizujú a koľko je podvodov, koľko peňazí sa stráca, tak vidíme, že tu pretrváva reálny problém. A ja sa pýtam, ako bude komisia zaobchádzať v ďalších rokoch s prvou úrovňou v poľnohospodárskom fonde, v regionálnom fonde, chvala Bohu, sa to veľmi prísne kontroluje už na prvej úrovni, tie platobné agentúry, takže tam už nastal určitý pokrok. A to isté musíme urobiť v regionálnom fonde. A toto budem aj ja žiadať v mojej správe. Musíme vyvodiť dôsledky z toho, čo, čo sme doteraz získali, aké skúsenosti sme zozbierali. Chceme stále lepšie informácie o situácii. Podľa mňa v poľnohospodárstve potrebujeme štatistiky o certifikačných orgánoch. Keď musíme opraviť čísla 31 platobných agentúr, tak to asi znamená, že aj certifikačné orgány urobili niečo zlé, pretože tie potvrdzujú prácu a čísla tých platobných agentúr, takže máme tu niekde problém a to platí aj pre Fond regionálneho rozvoja. Preto je veľmi dôležité, aby sme dostali aj kontrolné štatistiky od certifikačných orgánov, a to platí pre poľnohospodárskú oblasť aj pre riadiace orgány v oblasti regionálnej. Obaja oboch generálnych riaditeľov poprosím písomne, aby nám tieto čísla dali k dispozícii eh, pre absolutórium. Takže eh, myslím si, že musíme vždy kontrolovať, či dáta, ktoré dostaneme, sa navzájom zhodujú, robiť krížové kontroly. To je potrebné. Potom tu máme delegovaný akt z 480 z roku 2014 a ten hovorí, že komisia veľmi skoro podáva správy o závažných nedostatkoch a finančných korektúrach. A chcem vedieť, kedy splníte tento delegovaný akt a kedy nám podáte správu o nedostatkoch deficiencies. Ďalšia vec. Vy ste nám povedali, že príjmete stratégiu posilnených auditov. Chceme o tom vidieť niečo bližšie. Ako bude vyzerať táto stratégia posilnených auditov. No a potom, pokiaľ ide o tie národné prehlásenia, ako to vyzerá potom k dokumentu ochrana finančných záujmov EÚ, to je veľmi zaujímavý dokument a ja ho teraz porovnávam s minuloročným a poviem vám, čo nám budete musieť ešte osvetliť a doplniť. Ale celkovo som s dokumentom spokojná, chcem sa poďakovať za to, že si nám ho predložili. Otázka ale je, do akej miery sú tie čísla, ktoré tam stoja, spoľahlivé, pretože toto sú zasa čísla, ktoré nám dodávajú členské štáty. Môžeme sa na ne spoľahnúť? My sme od riaditeľa DG Regio počuli, že sa nerobia kontroly. Otázka teda je, aké sú spoľahlivé tie čísla aj tie, ktoré nám členské štáty oznamujú v rámci finančných korektúr. Máme si zapaliť v kostole sviečku a modliť sa, že sú správne No a potom, pokiaľ ide o interné audity, chcem o tom diskutovať oddelenie. Jens, chceš ešte niečo povedať? Navrhujem, aby sme o správe o auditoch diskutovali oddelenie osobitne, pretože to je samostatná téma. Jens? Pán Šemeta, možno už vás preťažím, ale zasa sa bojím, že sa nedostanem k slovu, takže chcem položiť pár otázok. Pán Píper ma trošku vyprovokoval jednou poznámkou. Takže e, poviem následovné. Pán Šemeta, ďakujem za e, tú pripomienku o legalite, o tej myšlienke, že by európsky semester mal byť zavedený aj do rozpočtovej kontroly. V tomto výbore máme problém, že keď kresťanskí demokrati hovoria, že je to ilegálne, tak majú dojem, že to rozhoduje väčšina. Keď komisia kresťanským demokratom vysvetlí, že je to nelegálne, tak to možno lepšie pochopia. Po druhé, protokol. V tomto výbore neexistuje zhoda v otázke, či prenos finančných prostriedkov z nesprávneho projektu do iného je správny. Tam nemáme jednotný názor. Ja som bývalý spravodajca pre absolutorium a tu plne súhlasím s komisiou. Problém je v tom, aj Inge to povedala viackrát, že my sa sústredíme na iné úrovne ochrany, ale na tie systémy riadenia a kontroly v regiónoch sa nemôžeme spolahnuť. Musíme zaviesť nejaké stimuly, aby tieto systémy čisto pracovali. A stimulom by bolo napríklad to, že peniaze si môžu ponechať, ak nájdu ten, tú chybu oni sami. A keď EÚ nájde eh, chybu v programe, tak im zoberie peniaze. Takže toto by, bola, do, toto by bol dobrý stimul. A samozrejme v tejto otázke nemáme jednotný názor, ale samozrejme väčšina existuje vždy. Ale nechcem tu hovoriť o tom, ako, ako si to e, vykladajú kresťanskí e, demokrati. K súhrnej správe e, je veľmi detailná, trošku sa v tom strácam, samozrejme. Ja sa zaujímam o to, ako, aký účinok majú finančné opravy, pretože ja si myslím, že áno, finančné opravy môžu odstraňovať chyby dodatočne, ale bol by som vďačný, keby ste nám vysvetlili, Financial corrections, uh, poviem to po anglicky, aký je rozdiel medzi confirmed, implemented a in progress, medzi týmito troma typmi finančných oprav, pretože ja si tu pozerám tie tabuľky, Spojené kráľovstvo prehlasuje, že veľmi dobre zaobchádza s peniazmi a britskí poslanci nám to vždycky zdôrazňujú, že akí sú úžasní v tejto otázke, ale potom sa pozrieme na tabujky a vidíme, že Veľká Británia má veľmi negatívne čísla. Takže ja si chcem byť e, istý, či si dobre interpretujem tieto tabujky a poprosím vás, aby ste mi to ozrejmili. No a ďalšia vec. Končí sa obdobie rokov 2006-2013. Aj tieto programy sa blížia ku koncu. A my by sme boli radi, keby komisia aj účtovný dvor na záver tohto programového obdobia, keď budete mať všetky projekty overené, skontrolované a keď budete mať skontrolované všet, všetky finančné toky a budete vedieť, čo sa musí opraviť a čo nie, tak by sme vás poprosili, aby e, potom ešte po tých korektúrach ste e, urobili dodatočné e, korekcie na e, obdobie roku 2000-2006 a, a poved, povedzte nám prosím, kde môžeme nájsť takéto opravy. Komisár, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much uh, for this. Uh, Ďakujem pekne za tieto otázky. Čo sa týka prvej otázky o počte výhrad. Počas rokov vykazujeme výhrady na úrovni ABB činnosti, takže to je tradícia, no myslím si, že syntetickú správu treba e, vnímať spoločne s e, výročnými správami o činnosti generálneho riaditeľa, ktoré sú verejne dostupné a sú k dispozícii aj tomuto výboru. A to sú všetky výhrady riadne zverejnené a to nemáme čo skrývať. nemôžem sa vyjadrovať v mene budúcej komisie, no myslím, že by bolo tiež užitočné diskutovať, či je treba tu robiť e, nejakú zmenu v tejto syntetickej správe. No všetko sa zverejňuje a je to vec toho, že sa e, táto mm, zverejňuje v výročnej správe generálneho riaditeľa a toto je terajšia prax. No, nová komisia možno bude pripravená diskutovať o možných zmenách v týchto praktikách k e, výhradám a ako dlho trvajú. Myslím, že keď dáme príliš veľa informácií do tej syntetickej správy, tak e, to bude e, obrovské, asi nemoc čitateľné a e, tie výhrady a stav s plnením výhrad a rezervácií sa prezentuje v výročnej správe o činnosti generál riaditeľa a myslím si, že počas absolutória by to bolo dobre tiež e, vykazovať dlho trvajúce výhrady a problém s ich plnením. Pretože niekedy ten problém e, s riešením e, výhrad je zložitý a je ťažké ho vyriešiť za rok alebo za dva roky. A myslím si, že služby komisie by boli pripravené aká je konkrétna situácia s konkrétnou výhradou, kedy je mm, problém s plnením a kedy bude nakoniec e, to naplnené. Pretože to je pre mňa dôležitá e, téma, lebo musíme veľkú pozornosť e, klásť na plnenie akčného plánu, ktorý sa týka výhrada. Táto časť činnosti komisie bola posilnená, ale nič nie je dokonalé a treba ďalej posilňovať e, túto oblasť činnosti, pretože v praxi to vedie k ozajstnému pokroku služieb, pri výkone služieb. Čo sa týka zvyškovej miery chybovosti. A ohrozenej sumy. Bolo to e, na požiadanie tohoto výboru, e, aby sme zlepšili metodiky hodnotenia aj zvyškových chybovostí, aj ohrozených sum. A to urobila komisia. A napríklad e, tento nárast ohrozenej sumy e, je spojený s e, z lepšej metodiky, pretože všetky služby paušálne používajú rovnakú metodiku pri odhadovaní ohrozenej sumy. A tiež ste hovorili, že pre zvyškové chybovosti pre niektoré platobné agentúry e, suma, e, ktorú predkladajú e, tieto platobné agentúry ako ohrozenú sumu dramaticky sa zvyšila, ale to tiež bola vaša požiadavka, aby sme sa plne nespoliehali na metodiku a informácie členských štátov, ale aby sme zaviedli metodiku, ktorá nám umožní uh, reálne situácie. A uh, toto sme uh, urobili v našich službách a uh, ako sme to urobil, ako som to povedal v mojich úvodných uh, vystúpeniach, uh, oni súhlasia s týmto prístupom a uh, spoliehajú sa na e, dôryhodné informácie, ktoré pochádzajú z DGAGRI, pretože používajú informácie nielen z platobnej agentúry, ale ale pospoliehajú sa aj na e, ďalšie zdroje informácií. Na základe e, toho vypočítajú zvyškovú chybovosť. Ďalej, čo sa týka regionálnych e, fondov a situácie s najnižšou úrovňou v tejto oblasti. Myslím, že v prvom rade ide o to, aby sme respektovali tieto závery a komisia nedokáže dosiahnuť úroveň koncového príjimateľa ľahko a sú tu jasné pravidla, že kedy môžeme ísť na tú úroveň. A je dôležité diskutovať to s členskými štátmi, ako je to citlivá situácia, pretože musíme plniť eh, opatrenia a eh, cukor a bič eh, voči národným orgánom, ktoré potom poskytnú spolahlivejšie informácie na najnižšej úrovni, pretože myslím, že by to bolo e, veľmi ťažké sústrediť všetko na úroveň komisie, pretože jednoducho nebudeme mať e, mať ľahkú možnosť e, paušálne zasiahnuť, dosiahnuť na konečných užívateľov, keď sa pozrieme, koľko máme e, užívateľov v regionálnej politike. Tak e, by to bolo nereálne, že by to urobila komisia a musíme viacej klásť úsilia na plnenie na tejto strednej úrovni kontroly na úrovni národných orgánov a ako som spomenul v mojej odpovedi pánovi Výpravy, za týmto účelom plníme súbor opatrení vrátane novej e, kontrolnej stratégie, ktorá bola schválená v rôznych e, DG a hlavný prvok je, sa týka rizika na základe auditu. A to je veľmi dôležitá zmena v činnosti našich služieb. Čo sa týka otázky e, vážnych e, nedostatkov, keď budeme mať e, tieto informácie, pretože to sú nové pravidlá. A myslím, že to je štandardná prax, že po e, tom čase máme výkaznicu o tom, ako tento nový nástroj funguje. A e, myslím si, že možno sa zhodnúť na vhodnom načasovaní pretože je tu potreba, aby sme si po istom čase vyhodnotili, ako funguje tento nový nástroj. Čo sa týka národných e, vyhlásení, môžem e, byť e, hrdý na to, že po súbore schôdzi s zástupcami rady a bývalým členom tohoto výboru a mnou sa nám podarilo dohodnúť e, šablónu národných deklarácií a táto šablóna sa použije v tých členských štátoch, ktoré budú plniť národné prístup s národným vyhlásením a v budúcnosti tiež budeme potrebovať e, isté stimuly, aby sme uľahčili e, tvorbu národných deklarácií na úrovni členských štátov, pretože ako viete z právneho hľadiska e, tá právne záväzná deklarácia je deklarácia riadenia a toto tiež dúfam, že zlepší systém riadenia v členských štátoch. Ale práca, ktorú e, vstúpila táto komisia, už bola vykonaná aj vďaka Janovi Mulderovi a vďaka pochopeniu členských štátov, ktoré sa zúčastnili na tejto dôležitej práci. Ďalej, čo sa hm, týka spolahlivosti čísel pre ochranu rozpočtu, sú tu dve úrovne čísel. Niektoré čísla sa robia na úrovni komisie a Manfred Kraft je tu, takže môže hm, potvrdiť, hm, že plne dôveruje tomu, že tieto čísla sú spolahlivé a tie môžu byť predmetom eh, dôkladnej analýzy. Myslím, že tie čísla, ktoré vykazujú členské štáty, ktoré sú tiež prezentované, tam nie sme si 100% istí, eh, čo do spolahlivosti týchto čísel. No teraz nemôžeme predložiť lepší obraz, takže toto je oblasť, e, e, ktorá súhlasíme s tým, aby sme porovnali správy z predchádzajúcich období a táto správa je oveľa informatívnejšia a poskytuje plodný zdroj pre všetkých e, členov tohto výboru a komisia bude pripravená dať vám podrobnejšie informácie o tom. Pán Graf, eh, eh, hlavný účtovník komisie, pekne, že ste tu, tak nám povedzte, že aké sú spolahlivé tie čísla z členských štátov o finančných korektúrach a ako vidíte eh, spolahlivosť týchto čísel a ako ste ju overili. No, v Ďakujem za slovo. oznamenie o ochrane rozpočtu EU vychádza e, z práce komisie a z čísel, ktoré poskytujú členské štáty. E, čísla, ktoré vychádzajú z vlastnej práce komisie, sú spolahlivé a my máme e, dostatočné uistenie, že čísla, ktoré vám poskytujeme, sú správne a čísla, ktoré cituje komisár o svojom práve napríklad tých 2,4% v porovnaní s vykonanými platbami, zahrňajú len čísla komisie, nie členských štátov No aj tak e, členské štáty e, vykonávajú svoje zisťovanie pri ochrane rozpočtu EU. My sme poskytli tieto informácie v kapitole 7, e, nebudem hovoriť o podrobnostiach a tu e, hovoríme, že dávate pozor, e, a čísla nemusia byť správne a my sme zaujali veľmi konzervatívny prístup a snažili sme sa napraviť tie čísla ktoré e, nie sú spolehlivé tým, že sme ich e, prehodnotili nadol. E, takže možno sú podcenené, ale tieto nie sú zahrnuté v tom, keď hovoríme o ochrane rozpočtu Hovoríme len o našich číslach a v týchto číslach máme dostatočné ústenie, že sú spolahlivé. Napríklad sú uvedené v poznámke 6 účtov, ktorú musím podpisovať a nemôžeme hovoriť o výrok auditora na tento rok, ale na minulý rok máme e, jasný e, výrok e, pre audit účtov, takže to dokazuje, že máme dobré uistenie o tých účtoch. A ja zrozumiem tomu, čo hovorí pán Gajer, že komunikácia o schválnom rozpočte poskytuje veľa čísel a to preto, že vám chcem dať úplný obraz o všetkých krokoch, ktoré robí komisia. Takže začíname s finančnými opravami, ktoré prebiehajú, to znamená, vykonáme audit, alebo dokonca aj členské štáty nám dajú informácie o audite a potom dostaneme informácie. A potom, keď zistíme, že e, existujú slabé stránky v systémoch, e, že sa deklarujú nespôsobilé výdavky, tak potom začneme konanie. Toto sú e, čísla, ktoré sú v spracovaní, ako ste spomínali, pán Gajer, in progress. Ďalší krok je potvrdenie. Mm, tu nám získame informácie, ktoré nám poskytnú E, rozumnú zabezpeku, že buď e, nám to e, schvália členské štáty a súhlasia, že tieto uložíme, alebo ak nesúhlasia s tým, tak potom vydáme príkaz na vymáhanie, aby sme dostali naše peniaze. Toto sú tie sumy, ktoré sú potvrdené. A potom posledný krok je, keď dostaneme hotovosť. Peniaze sú zaplatené naspäť a my ich len počítame odklade, ktoré boli urobené členským štátom, takže to máme úplný jasný obraz o všetkých fázach procesu. Tiež sa pýtali, že e, či e, ústavný dvor e, môže analyzovať finančné toky istého programovacieho obdobia. Je tam tabulka v časti 4.2, kde je tabuľka, ktorá sa týka programovacieho obdobia 2006, kde ukazujeme, že pre regionálne fondy a sociálne fondy všetky opravy, ktoré boli urobené, zastupujú pre zhruba 4,5% finančného objemu za toto obdobie. Takže vidíte, že je to značná suma a že na ne záleží, pretože tu sa ukazuje, že E, to je e, obrovská suma, e, keď robíme naše finančné korekcie z časti sami a z časti po dohode s členskými štátmi. Potom bola položená ďalšia otázka o výhradách. Aby sme poskytli ďalšie informácie, ktoré sa týkajú zasahovania komisárov. Keď sa pozrieme na stranu 13 syntetickej správy, súhrnej správy, tak my prosím Dovolte uviesť, čo hovorí komisia. Komisia hovorí, že počet výhrad neukazuje počet alebo rozsah problémov, ktoré zistili služby, pretože e, jeden problém alebo e, otázka môže e, ovplyvniť program, ktorý vykonávajú služby a môže to viesť k neprimerane vysokému počtu výhrad, ktoré boli vydané. Napríklad to môže byť tomu, že jedna konkrétna výhrada v oblasti regionálneho fondu postihuje veľa operačných programov. My e, neustále e, pracujeme na našich trvalých pokynoch, aby sme zlepšovali kvalitu výročných správ aj súhrných správ a my túto požiadavku tiež zahrneme na to, aby sme zabezpečili, že ďalšie činnosti, eh, správy o aktivitách, eh, o činnostiach budú poskytovať tieto informácie. Dúfam, že tým som zodpovedal vašu otázku. No, no, Ďakujem pekne. Ja by som chcela ešte položiť jednu doplňujúcu otázku. Vy ste povedali, že tie čísla členské štáty boli revidované nadol. Ja som sa chcel spýtať, že teda podľa akých kritérií ste tieto údaje pozmenili? Ďakujem, pani predsedajúca keby ste išli na stranu 35 oznámenia o ochrane európskeho rozpočtu, tam z určité informácie sú. Dôrazňuje sa tam, že komisia prijala obozretný postup k určitým nedostatkom čísla z členských štátov, aby sa zabezpečilo, že by hodné sumy neboli prekročené. Takže keď, máme jas, keď bolo jasné, že uplatnili korekciu, tak sme to vy, vy, vylúčili. Ale chcel som len dôrazniť, že boli sme veľmi opatrení, pretože my sme povedali, že v dôsledku toho sa niektoré napokon reálne zvýšili. Čiže ak sme mali tro, na, najmenšiu pochybnosť, my sme to číslo vybrali a ujedli sme potom korekt, opravené číslo. Predsednička, no ale to nie je vôbec odpoveď na otázku, pretože otázka presne o tom znie, že aký je ten opatrný prístup ako ste sa k tomu dostali? Ako ste sa dostali k tomu, k tomu opravenému číslu? Aké informácie ste mali za tým, aby ste mohli toto po- poopraviť? Pretože alebo pretože máte tam komentár k celým, e, k celkový, ale my by sme chceli vedieť, že ako, podľa či, akého kritéria ste každú jednu cifru a každé jedno číslo teda mohli opraviť. Ďakujem, pani predsedajúca. Pôjdem teda do de- väčších detajlov. Máme celý súbor informácií, aby sme mohli posúdiť eh, spolahlivosť informácií z členských štátov. Predovšetkým sú to informácie z riadiacich orgánov v rámci jednotlivých operačných programov, potom sú to platobné agentúry a eh, auditorské orgány. Čiže momentálne prístup DG Regio je taký, a osobitne, ako ste aj vyspravne podali, na to, že sa spolieha na informácie, ktoré dostanú od auditorských orgánov. A môžeme použiť asi 90 informácií, ktoré oni nám poskytnú. Čiže oni nám poskytnú auditorské stanoviská k číslam, ktoré predložia členské štáty prostredníctvom ich národných orgánov a my toto zvážime a my máme tiež našu vlastnú auditorskú prácu, na to sa spoliehame a spoliehame sa aj na prácu Európskeho dvora auditorov. A potom je tu otázka, čo robíme s auditorskými orgánmi a z tých 10%, kde nevieme si byť istí, tak ehm, tam vám slúbil kolega, že vám poskytne detaľnejšie informácie o tom, ako sme sa dopracovali k tých záverov, tých 90%, 10%. A tiež vám slúbim, že vám poskytneme aj tabulku, ktorá vysvetľuje presne, čomu došlo vo vzťahu k číslam s obdržaným z členských štátov, keď e, boli v pôvodnom finančnom vyhlásení sumy, tie boli opravené, potom my sme to opravili a potom boli konečné sumy, ktoré boli tu uvedené, opravené. Predsedajúca, nože ja sa na to veľmi teším. Pán komisár, nech sa páči. Ja by som sa chcel vrátiť ešte k otázkom pána Kaleju. Myslím, že to bola prvá otázka, ktorá sa týkala definícií tých potvrdených a implementovaných korekcií, už to čiastočne vysvetlil aj Manfred Kraft. Ja teda zodpoviem na vašu druhú otázku, ktorá sa týka hodnotenia implementovaných kontrol. Lebo táto otázka je veľmi zaujímavá. A už to teda bude na ďalšej komisii a na tomto parlamente, aby o tom rozhodli, ale pre mňa by to bolo veľmi zaujímavé, ak po dokončení e, obdobia 2000-2006 a tie kontrolné mechanizmy, ktoré ešte stále neboli dokončené, ešte stále prebiehajú kontroly, ale keď sa to všetko dokončí za tieto roky, bolo by to veľmi dobre, keby dvor auditorov urobil audit tých implementovaných programov a vyhodnotil, čo je teda konečný výsledok a čo je skutočný na zvyšková chybovosť po tom, čo sa implementovali všetky tie korekcie a všetky kontrolné mechanizmy. Ja samozrejme chápem, že to by bola práca navyše pre dvor auditorov. A je to teda na nich, na or- príslušnom orgáne, aby sa rozhodli, či tak urobia. Ale myslím, že to by mohlo napomôcť po zmeneniu alebo vysvetleniu tejto diskusie, ktorá prebieha o tom, o, tom zvyškovo, o tej zvyškovej chybovosti versus skutočnej zvyškovej chybovosti, aby sme to teda keďže každý rok sa to trocha zlepšuje, som si celkom istý, že pomocou následných kontrol ex post tá reziduálna mm, časť zvyšková chybovosť by skutočne mohla byť oveľa nižšia, než je tá chybovosť ehm, výročná predsedajúca. Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto o slovo zo strany kolegov? Nie je tomu tak? A kolega Bond, nevidela som vás, prepačte. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj komisárovi za prácu, ktorú vykonal za posledných 5 rokov, aj za to, ako spolupracoval s týmto výborom sme veľmi vďační za to. Chcel som len sa stručne vyjadriť e, k syntetickej správe, osobitne k výkonným ukazovateľom. Určite došlo k výraznému zlepšeniu e, výkonnosti, alebo výkonnostných ukazovateľov, je to tam vidieť. A dôležité je, aby sme nielen diskutovali, ale aby vo fondoch a ich správnom využití, ale aby tomu tak aj naozaj bolo Takže to je naozaj dôležitá časť tejto správy. Čo mi zatiaľ celkom nie je jasné zo správy, že ako budeme merať tú, tú, tú výkon budúcnosti. Sú tam určité ukazovatele, ako napríklad kondicionalita a určitá e, rezerva, ako budeme merať teda výkonnosť na úrovni komisie, úrovni členských štátov. Za toto by som bol vďačný, keby ste sa k tomuto vyjadrili komisár, ďakujem za vaše aj milé slova a aj za túto otázku. No, je pravda, že komisia implementuje tú tzv. kultúru výkonnosti či výkonu v eh, komisii a to, čo robíme vlastne interne u nás, to je vlastne také úplné zosúladenie všetkých dokumentov, ktoré produkujeme. Už začína sa to od riadiacich plánov manažerských, ktoré pripravujeme každý rok. A tie všetky musia byť orientované na výkon. Aj v tých správach za výročnú činnosť, alebo výročných správach činnosti tam taktiež uplatňujeme eh, hodnotenie výkonu aj pri jednotlivých programoch. Hodnotíme výkonnosť jednotlivých eh, programov, takže toto je tá, ako vnútorne to funguje v komisii a komisia stále kladie väčší a väčší dôraz na toto. Myslím si, že je treba sa pozrieť aj na to, akým spôsobom by sa to mohlo odraziť aj v správach dvora auditorov. Ale práve ide o to prepojenie medzi e, výkonnostnými kritériami a ročnou mierou chybovosti alebo ako môžeme zabezpečiť dosiahnutie toho, toho výkonu pri, počas celkového hodnotenia alebo v prospech celkového hodnotenia dvorom auditorov. Nuž, a pokiaľ dochádza k nesúladu alebo nedohode s členskými štátmi, tí musia dodržiavať konkrétne ukazovatele výkonu. Čiže to, čo sa im podarí dosiahnuť, alebo koľko sa im podarí dosiahnuť, to potom má vplyv na to, koľko obdržia, neviem, z eh, Fondu súdržnosti alebo zo sociálneho fondu. A potom musia urobiť správu o tom, ako sa im podarilo implementovať príslušné kľúčové ukazovatele a komisia to monitoruje v rámci nového programovacieho obdobia máme teda tú rezervu na výkonný 10 ktorá by mala odhaliť ten najhorší a najslabší, ten najslabší výkon zo strany členských štátov. Takže teraz systém máme, treba ho dobre implementovať a uvidíme, aké výsledky prinesie predsedajúca. Ja by som sa teraz eh, chcela dostať tej eh, internej správe. Boli tu určité otázky k tejto správe a prvá otázka by bola, že prečo došlo k takejto konzultácii interservice, teda medzi vnútornými službami komisie a prečo vôbec k tomu došlo. Tiež ďakujem aj za ten stav, pracovný dokument. Musím povedať, že tento dokument je oveľa zaujímavejší než samotná správa, preto uh, by som vás chcela požiadať, aby ste trošku zaujímavejšie písať správy, aby sme tam mohli viac nájsť. Uh, to je taká len v podstate taká, tieto dokumenty sú v podstate pre nás len tak, takou sondou, čiže aký by sme naozaj E, keď máme dobrú správu, tak správa musí jasne e, mať, e, musí byť bohatá z hľadiska obsahu. Čiže ale zase nie je to také nutné, máme dosť práce. Chcela som len toľko požiadať, aby tie správy boli obsiažnejšie z hľadiska obsahu a nielen poukázať na problém, ale aj jednoducho aj poku, popísať problém a pretože my tiež by sme mali dosť obdržávať eh, informácie, takže Ja som mala taký dojem, keď som teda pozrela, keď som to správu videla, to bola taká prvá poznámka a teraz mám, skuto, teraz mám otázku, ktorá sa týka samotnej implementácie. To je pravda dôležité, keď si čítam, že tých 10 dôležitých odporúčaní na 6 mesiacov že jednoducho to e, vlastne už e, je pre, pre, prepadlo, tak som sa chcel spýt, chcela spýtať, že aké, ako sa to s tým nakladalo a či je treba prijať nejaké opatrenia, čiže čo týchto 10 veľmi dôležitých odporúčaní, čo pre, aké to presne boli. A keď poviem presne, my myslím presne, čo znamenali. Potom je tu ešte jedna otázka. Tu sú odporúčania tri, des, tri veľmi dôležité odporúčania, tie už tu boli predtým. Bolo by tiež dobré, keby sme presne vedeli, aké tieto odporúčania boli, ale to by sme chceli veľmi presne vedieť, by bolo dobré. Tento týždeň som doma držala toľko dokumentov, že sa už ani ja sama v nich necelkom význam. Mám tu aj ďalšiu otázku. Otázka eh, v oblasti vedy a výskumu a rozvojovej pomoci. Tam máme rámcový program a kritéria ne. Mali sme tú dvojpercentnú tú dvojpercentnú hodnotu a teraz keby ste nám vysvetlili, aký, akým spôsobom ste vyvinuli túto metodológiu. Merci, madame la présidente. Um, prendre vos questions dans l'ordre. Ďakujem, eh, pani predsednička, po poradí prečo bola konzultácia medzi útvarmi komisie k tejto správe. Toto nie je interná auditorská správa, je to správa Komisie pre parlament a radu. Článok 99.5 eh, interného nariadenia. To znamená, takáto správa musí byť predmetom konzultácie medzi útvarmi komisie. Ak chcete vedieť, čo sa v tej e, konzultácii dialo, môžem povedať, že nič závažného. Čo sa týka obsahu, naozaj nič závažného. Pri tej konzultácii ide o to, aby sme sa ubezpečili o tom, že nie sú nedorozumenia, že tie pojmy sú precízne, že je to všetko vyvážené, aby formálne komisia mohla schváliť tú správu. Pokiaľ ide o... Samozrejme, je tu ešte jedna správa, o ktorú sa táto opiera v zmysle článku 99 lomeno 3 interného nariadenia. Je to správa, ktorá sa predkladá kolegiu komisárov. Je to interná správa, čiže tieto dve správy sú kaskády kaskáda. No a tá správa, ktorá bola predložená vám, hovorí, že je to zhrnutie, rezume. Ak si myslíte, že je to e, málo, že je málo obsačná, obsažná, môžete klásť akékoľvek e, otázky, môžete od komisie žiadať akékoľvek správy od interných auditorov, ale uistujem vás, bude to veľa papierov, pretože naše vyšetrovacie právomoci sú kvázi neobmedzené a je to obrovské množstvo materiálu, ktoré rešerušujeme. Pokiaľ ide o odporúčania, už dva roky robím interného auditora komisie a môžem vás uistiť o tom, že odporúčania sledujeme naozaj s veľkou vážnosťou. Existuje v komisii tzv. výbor Audit Progress Committee, predseda mu samotný pán Šemeta a je veľmi prísny, dodržiava pravidlá interného auditu. Robíme aj follow-up e, k implementácii odporúčaní a môžem vás naozaj uistiť, že je to veľmi prísny proces a veľmi detailný proces. Vy hovoríte, že je tam 10 odporúčaní ktoré sú zdôraznené a ešte neboli úplne implementované. Myslím si, že je to málo, je to asi 1 alebo 2 odporúčaní, ktoré ešte neboli implementované. Odkedy sme predložili túto správu, tak sa urobila ďalšia implementácia. Už len 7 odporúčaní je neimplementovaných naplno. My na tom pracujeme celý čas. Každý rok robíme sériu auditov aj e, následného, následnej kontroly zavadzania odporúčaní. Vo výbore Audit Progress Committee sa o tom hovorilo veľmi jasne aj v minulej diskusii a aj komisári veľmi svedomito odporu, um, uplatňujú tie odporúčania, čiže ja naozaj nemám o tomto jednu jedinú po, pochybnosť. Vy ste sa potom pýtali na metódu vypracovania e, chybovosti pre 7. rámcový program pre DigiDevco. E, my sme urobili e, interný audit, to sú tzv. limited reviews, nie kompletné, my e, skúmame, keď generálne riaditeľstvo e, pripravuje svoje vyhlásenia o vierohodnosti asi vo februári približne a potom um, robíme audit toho procesu, ako sa e, vypracováva tá, tá metóda výpočtu. My sme to robili najmä na DG Agri a vy ste aj povedali, že výročná správa za rok 2013, ktorá bola prijatá začiatkom roka, je odlišná od predchádzajúcej správy, jednoznačne odlišná. A my sme toto robili aj na generálnom riaditeľstve pre výskum a vývoj a takisto aj pre generálne riaditeľstvo pre rozvojovú pomoc. Samozrejme máme všeobecnú metódu, ale sú tam aj rozdiely a generálni riaditeľia majú možnosť určité veci v systéme internej kontroly si zvoliť a takisto aj majú určitú, určitý priestor na výber e, tých metód výpočtu čísel. Pokiaľ ide o e, DAS vyhlásenie, my sme to robili veľmi dôkladne pre DGRTD. Miera je trošku vyššia ako 2%, ale generálny riaditeľ to um, akceptoval aj dvor auditorov vo svojej správe znížiť e, sadzbu, teda mieru po 2%, to je niečo veľmi finančne drahé, nevyváži to náklady, takže i keď existuje výhrada, audity samozrejme pokračujú, tak ako aj Robert Jan Smith e, potvrdí popoludní, ale napriek tomu sú tu určité hranice v počte auditov, ktoré, ktoré môžeme zrealizovať a takisto samozrejme nemáme peniaze na ten nekonečný počet auditov. Pokiaľ ide o DigiDevco, to je trošku odlišný prípad. Ako postupoval pán Melo, generálny riaditeľ, ktorý tu bol tiež v pondelok popoludní medzi vami? Urobil, dal si urobiť nezávislú e, štúdiu účtovnícku o modely nákladov, čiže tam sa urobí štatistická vzorka, používajú metódu Monetary Unit Sampling, ale ich vzorka nie je ohraničená kalendárnym rokom. Zvyčajne je to lehota, ktorá prekrýva viaceré činnosti, ale tá metóda, ktorú uplatňujú, je taká, že tie transakcie sa podobajú navzájom rok od roka a na základe toho môžeme urobiť odhad chybovosti na tejto vzorke, ktorú, ktorú si vybrala nezávislá konzultantská firma, ktorá robila tú štúdiu a tá vzorka naozaj takmer zodpovedá realite. Oni sa dopracovali k číslu, ktorú je trošku nižšie ako číslo dvora auditorov, ale toto je ten základ, na ktorom DigiDevco potom vypracuje svoje vyhlásenie o z, z, vierohodnosti, respektíve svoj doklad o vierohodnosti. Ako viete, humanitárna pomoc je komplexná oblasť, sú to operácie, ktoré sa robia mimo Európskej únie, čiže je tam naozaj veľké riziko, že bude dochádzať k chybám, k finančným chybám, ale ja naozaj osobne môžem vyhlásiť, že sa to sleduje veľmi seriózne, pokiaľ ide o zhodu a o správnosť výdavkov. Komisia naozaj robí veľmi veľa a výsledky vy ste spomínali 7. rámcový program. Ehm, Robí sa to v priamom riadení, pria, priamým manažmentom. Predovšetkým sú aj iné metódy, ale predovšetkým používame túto a výsledky sú veľmi dobré. Toto všetko si musíme dať do kontextu toho, že legislatíva, ktorú e, príjma aj parlament, je veľmi komplikovaná. A musíme zohľadniť aj to, že tie kontroly majú svoje náklady. Nemalo by zmysel do nekonečna zvyšovať počet kontrol, pretože sú veľmi drahé a potom výsledky sú stále menej a menej zaujímavé, často až marginálne. Ďakujem. Vy ste ešte neodpovedal na tú otázku o desiatich odporúčaniach a troch odporúčaniach, ktoré nie sú ešte implementované od roku 2009. Bolo by milé, keby ste nám mohli ešte poskytnúť upresňujúce odpovede. Ďakujem. Sú to dosť staré odporúčania, ktoré sa týkajú DigiDigit a Centra na spracovanie údajov A takisto okrem iného sa týkajú aj DigiDevko, ktoré sme práve spomínali. Ak chcete um, detaily o tých odporúčaniach, tak by som skôr uprednostnil tú verziu, že by ste si vyžiadali správu, pretože je veľmi ťažké o tom hovoriť izolovane e, v nejakej trojminútovej odpovedi pretože keď vám chcem detálne vysvetliť tie odporúčania, už to začína byť veľmi komplikované, takže najprv si pozrite správu a potom na základe tej správy sa e, porozprávame. Ďakujem, dobre. urobíme to tak a v ďalšom finančnom nariadení chcem navrhnúť e, zmenu týchto e, výhľadov, interných auditov a predkladania správ. Ďakujem vám, už sa nikto nehlási s poslancov a poslankyni, myslím tým sme sa dostali ku koncu tohto bodu na programe rokovania. Pán komisár, ešte. Chcem veľmi stručne povedať, že ten výbor Audit Progress Committee, ktorý patrí komisii, berie veľmi vážne tie odporúčania a v tomto Audit Progress komity máme niekoľko členov komisie a dvoch býva- e, externých členov. Jeden je bývalým členom dvora auditorov napríklad. Je to fórum, kde e, monitorujeme všetky tie odporúčania a ak vidíme, že neboli implementované, tak ja ako predseda tohto výboru napíšem list zodpovednému komisárovi a vyzvem ho, aby prijal opatrenia a aby začal dodržiavať toto odporúčanie čo najskôr. Ďalšia dôležitá vec. Aj počas implementácie odporúčania žiadame generálne riaditeľstva, aby príjmali zmierňujúce opatrenia, tzv. mitigating measures, aby to nevyzeralo tak, že tá vec ostane nevyriešená až do implementácii odporúčania. Takže tie um, také sprievodné zmierňujúce opatrenia musia byť prijaté okamžite po tom, čo konštatujeme ten nedostatok, keď to skonštatuje náš interný auditorský servis. A tento náš interný Audit Progress Committee výbor je vynikajúcim nástrojom, ktorý zlepšuje veľmi systém riadenia a kontroly komisie. Ďakujem máme aj pán Timmermans, ktorý prevezme vaše portfólio, bude naďalej predsedať spomínanému výboru e, Dvor auditorov. Chcete sa vyjadriť? Madam Chair, uh, just to make... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Len aby som uviedol niekoľko všeobecných e, pripomínok, pretože za niekoľko, mesiac, za niekoľko týždňov už budeme predkladať e, výročnú správu a niektoré z otázok, ktoré, budeme, ktoré, o ktoré sa dnes diskutovalo, budú aj riešené v tej správe. Čiže moje všeobecné pripomienky sa týkajú toho, že za posledných 5 rokov komisia naozaj výrazne zlepšila svoju kontrolnú a dohľadnú činnosť. Ale samozrejme je stále veľký priestor na zlepšenie a ja spomeniem len dva aspekty tejto dohľadnej a kontrolnej činnosti. Komisia musí zabez, bude musieť zabezpečiť, aby orgány členských štátov naozaj využili všetky informácie, ktoré majú k tomu, aby odhaľovali chyby ešte predtým, než predložia veci do komisie. Tým by sa prispelo k zniženiu miery chybovosti a tiež je treba zabezpečiť, aby údaje, ktoré komisia obdrža, dostáva z e, národných orgánov členských štátov, aby naozaj boli spolahlivé a regulárne. A s touto poznámkou by som tiež chcel poďakovať komisárovi za výbornú spoluprácu, ktorú sme doteraz mali aj s, s nami, so súdom. A prajem mu všetko dobre v jeho budúcom živote predsedajúca. Ďakujem pekne. A týmito slovami z súdneho dvora sa môžeme rozlúčiť. Ja nie som z Čiže ešte teraz by som chcela oznámiť eh, pilot číslo 5 eh, teda informujeme informácií, ktorá sa týka nového návrhu komisie pre kontro, eh, lepšiu kontrolu konaní z ošetrenia OLAFom, takže spoločne sa môžeme odpostarať o to, aby boli aby OLAF mal lepšie pracovné podmienky a pán potom by ste nám mohli teda, pán komisár, uviezť návrh komisie na túto zlepšenie tejto činnosti. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, na schôdzi 8. októbra už som vám uviedol, návrh komisie pre kontrolu procedurálnych práv. A teraz by sme mali s vami prejednať výsledky výmeny názorov. A ja vám poskytnem vysvetlenie nášho názoru, nášho stanoviska. Tiež by som chcel naviazať na júlovú diskusiu o pracovných vzťahoch s kontrolným orgánom a OLAPom, pretože viacerí poslanci tohto výboru položili komisii na júlovej schodzi odpovede, ktoré ešte neboli zodpovedané. Vo svojich úvodných slovách by som chcel pokračovať v odpovedi na dvoch, sa dvoch týchto otázok. Prvá je, ako vidím od e, úlohu dohľadných, dohľadných výborov a z hľadiska prístupu k informáciám. A druhá vec je, akú úlohu hrala komisia e, pri zlepšení pracovných vzťahov medzi výberom a OLAFom. Dovolte, aby som začal tými prístupu k informáciám pre dohľadné orgány. Najprv by som chcela vysvetliť, že som plne presvedčený, že výbor musí byť schopný mať alebo musí mať možnosť prístup k jednotlivým prípadom a informáciám. Na báze týchto informácií môže vykonať svoju kontrolnú funkciu. Olaf takisto už e, dávno vedel, že musí tento prístup zabezpečiť. E, Napriek tomu boli veľké rozdiely medzi názorom e, dohľadného výboru a Eh, Olafu, že z aké informácie by mali byť prístupnené, aby sa teda vyriešil tento, tieto rôzne stanoviská. Bolo tu z, eh, o, dohodnutá schôdza 14. januára tohto roku, aby e, sa zohľadnili jednotlivé stanoviska e, dohľadného orgánu a e, Európskeho úradníka pre ochranu osobných údajov. Tak ja som veľmi spokojný s tým, lebo to som to už tiež požadoval, ale ako niekoľko mesiacov po podpísaní som videl, že dohľadný výbor nepovažoval toto za vyriešenie problému, ale teda si vyžadovalo teda riešenie a opäť e, vyzývam OLAF a výbor, aby to riešenie našli. Ale v tomto kontexte nám musí byť jasné, musí byť jasné dve veci. Prvá vec je, že jedna vec je, uznávam, čo pán poistý výbor, e, člen dohľadného výboru povedal minule, že členovia dohľadného výboru nedostatočne poznajú postupy európskych inštitúcií a nástroje komisie a ani nemusia. A myslím, že je férové povedať, že ak prax ukazuje, že tieto systémy nie sú v poriadku, je treba ich preskúmať. A druhá vec, ktorá musí byť však jasná, že ja nechápem, prečo toto je dôvod obviňovať OLAF. Všetci členovia dohľadného výboru, ktorí sa v tomto výbore vyjadrili, potvrdili, že OLAF e, uplatňuje dohodu až do písmena. Stiažovali sa skôr na to, že OLAF im neposkytuje viac, než, viac, než bolo dohodnuté. Takže, vážení poslanci, boli tu veľké diskusie o tom, že či e, sú naše základné práva alebo naša kontrola dodržiavania základných práv zo strany OLAFu je treba, aby, aby bola preskúmaná. Ako som vám povedal v septembri, komisia je presvedčená, že postupy OLAFu tieto práva rešpektujú. Ale ak OLAF e, uzavrel tieto e, tú prácu s dohľadným výborom a išlo o poskytovanie citlivých osobných údajov na, na, na báze stanoviska um, úradníka pre ochranu osobných údajov, ale on povedal, že je to v súlade s um, dohodami. Ochrana osobných údajov je základným právom príslušných osôb, ktoré sú predmetom šetrenia a um, preto ani OLAF, ani žiaden iný e, kontrolór údajov nemôže takéto údaje poskytovať iným e, tretím stranám. A OLAF e, tento princíp rešpektuje bez ohľadu na to, že či ide o dohľadný výbor média alebo k, o kohokoľvek iného. A keďže toto vlastne chráni legitímny záujem dotknutej osoby, ale tiež to chráni aj peniaze našich daňových poplatníkov. A ak OLAF alebo dohľadný výbor poskytnú údaje a poručia, porušia e, pravidla ochrany údajov, tak e, potom budú, môcť, budú možno byť obvinení z toho, že spôsobili osobe škody a budú musieť zaplatiť pokutu a to bude peniaze daňových poplatníkov. Takže keď e, chceme chrániť záujmy E, s daňmi poplatníkov, tak musíme s týmto súhlasiť. A teda záver z tejto diskusie je taký, že pracovný systém, e, ktorý je medzi dohľadným orgánom a OLAFom, alebo tá spolupráca, jednoducho musí byť nejakým spôsobom revidovaná aj spolu s e, úlohou EDPS, teda Európskeho radníka pre ochranu osobných údajov. Takže preto myslím, že OLAF aj dohľadné orgány sa snažia e, dosiahnuť nejakú dohodu a myslím, že sú na správnej ceste. Teda by som sa chcel dotknúť e, druhej otázky a mojej úlohy v tejto diskusii a musím povedať, že som bol trošku prekvapený, keď som 22. júla počul, že my na komisii sa snažíme presunúť problémy medzi dohľadným výborom a e, Olafom len nejakým úsmevom. Myslím, že to je dojem, ktorý musím napraviť v júni 2013 som napísal dvakrát e, dohľadnému orgánu a požiadal som ich, aby mali trilaterálny roku e, no, schôdzu aj s riaditeľom OLAFu, aby sme dosiahli nejaký e, pokrok v citlivých otázky. Som, citujem, mi výbor napísal, že dohľadný výbor považuje tento navrhovaný meeting na 12. júna pre predčasný a my navrhu, vám navrhneme iný dátum v príslušnom čase. Konec citátu. A netreba uvieť, že v to, v tej chvíli diskusie medzi výborom a OLAFom už prebiehali viac ako rok tej chvíli a zástupcovia dohľadného orgánu sa už 3 mesiace predtým zúčastnili schôdze tu vo vašom výbore a kritizovali pracovné podmienky. Ja som požiadal dohľadný výbor v druhom liste, aby e, určili nejakú možnosť sa stretnúť v júli. Tentokrát som dostal odpoveď, že citujem opäť že viaceré body prakticky nemôžu byť predmetom diskusie alebo dohody, koniec citujem, a preto oni nechcú, nepovažujú schôdzu za dôležitú alebo nevyhnutnú. Predseda vášho výboru obdržal takisto kopie tejto korešpondencie, takže je k dispozícii každému, kto o to má záujem a pozrieť sa na detaily. Pokiaľ ide o moju reakciu na tieto listy, musím povedať, že som bol prekvapený, eh, keby som to takto mohol povedať. Ja si nemyslím, že som niekedy mal takúto odpoveď od akéhokoľvek výboru z, z a určite som ani neočakával takúto odpoveď, kde tí istí experti pravidelne a verejne kritizovali aj tu v parlamente, v médiách, že ich problémy nie sú seriózne riešené zo strany komisie. Preto ja veľmi od, striktne odmietam akékoľvek obvinenia, že komisia e, zatvára oči pred e, obavami dohľadného orgánu. Preto môžete byť si istí, že počas môjho mandátu tá politika boja proti podvodom nebola len v mojej zodpovednosti, ale zodpovednosti celej komisie. Riešil som otázky daní, e, absolutórií, štatistiky, údajov a podobne. Čiže ja som aj tak napriek tomu venoval veľa času tomuto výboru a ich obavám. Žiaľ, moje úsilie sa nestretlo s, dostatočnou mierou spolupráce zo strany dohľadného výboru. Napriek týmto skúsenostiam som presvedčený, že e, spolupráca medzi týmto orgánom a OLAFom je veľmi dôležitá. A chcel by som teraz ešte využiť to, to pripomenúť tomuto výboru, že dva člena tohto výboru odchádzajú kon koncom januára 2015 a správne poukazujete na to, aký dôležitý je tento dohľadný orgán. Preto to by tiež malo byť aj vašou vašom záujme, aby tento eh, výbor dodržiaval príslušné eh, predpisy zákony. Eh, je dôležité, aby aj vo svojom liste z februára tohto roku som na to poukázal. Rada tento návrh aj v maji schválila. Teraz čakáme na parlament, odpoveď parlamentu, aby nám umožnilo pokračovať ďalej. A ak chceme dosť splniť lehotu, musíme sa hýbať rýchlo preto by som bol vďačný, keby váš výbor nám mohol potvrdiť, akú máte pozíciu čo najskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Ja som spravodajkynia, preto ja by som si dovolila k tomu niečo povedať. myslím si, že už ste aj sa dotky, častočne dotkli tejto témy predchádzajúcej téme. Ja som povedala, dosť som prekvapená a práve to, na čo ste poukázali, je presne to, čo je problémom vlastne, vlastne v celej tejto dobate vlastne to nebolo nápomocné, to musím povedať, že v situácii, ktorý chce byť nápomocný, napokon, aj keď sa maximálne snažíte, ale nemá to zmysel, keď vlastne ten, túto kritiku tento orgán neberie vážne. A to je práve to, to, to vyčitku, ktorú my ako výboru máme. Hovoríte, že ja som to všetko vzal vážne, ale celé to bolo na nič. A nič také som ešte predtým nezažil. Takže tento výbor tu už bojuje o pre svoje prežitie. Ten dohľadný výbor, už sme tam viackrát povedali, že nedá sa pracovať a my sme vám povedali, že nemôžeme nič iné, len sa obracať na vás, že pomôžte nám. A vy poviete, že e, nie je to pravda a myslím si, nie je možné ako tu fungovať ako nejaký, nejaký, nejaký kontrolor či dohľadný orgán na polovičný úvezok a podobne. To sa takto nejde, nedá. Jednoducho je dôležité, aby sme mali prístup k údajom a tu nejde o, o komunikáciu s médiami. My vieme, aké sú dôležité otázky eh, z hľadiska ochrany údajov a DPS tiež má svoje stanovisko, ktoré sme takisto mohli eh, mierne pochybňovali, ale nie, mohol tiež sa jasnejšie vyjadriť. Ja som chcela povedať toľko, že ide o to, aby sme tu preskúmali už niektoré postupy, ktoré boli uzavreté a ktoré neboli zverejnené. Čiže to my Chceli by sme vedieť, akým spôsobom, či, či to funguje, tento orgán e, jednoducho efektívne a sme chceli údaje dokonca aj bez e, mien, ale nedostali sme tie údaje a preto sme mali pocit, že nebolo poskytnuté a ja môžem teraz povedať toľko, že to je teda ten moment, kedy neviem, ako môžeme ďalej pracovať, lebo takto sa to ďalej nedá budeme tu teraz mať nových členov, ale problémy budú staré. To je tá pointa, o čo dnes ide. Ja by som si bola želala, aby sme tejto otázke mohli by prevziať takú sprostredkovateľskú úlohu a to, že sa nič neudialo, tak ja môžem sama sa snažiť zachrániť to, čo sa ešte zachrániť dá. A teraz prejdem k druhému bodu komisia pripravila nový návrh dva mesiace po tom, čo prišlo do platnosti um, nariadenie OLAFu, že sa pripraví posúdenie vplyvu pre e, tento, pre toto nariadenie a my sme v júli 2013 už predložili pozmenujúce návrhy na plenárke, kde komisia trošku proti tomu mm, lobovala. Um, ale tento, tieto pozmaňujúce návrhy vlastne chceli e, posilniť ten dohľadný orgán OLAFu, to bolo v článku 15. A tento návrh vlastne predpokladal, že, že práva na informácie e, sú, sa má, má riaditeľ OLAFu sprostredkovať a práve to, o čom hovorila komisia, teda ten tie procesné práva, že teda to, my tieto práva mať budeme, či práva prístupu. Nuž, naozaj sa komisia maximálne snažila lobovať ju poslancov ale aj tak som chcela poukázať na to, že teraz ten návrh, ktorý je momentálne na stole, má veľmi veľa slabostí a nedostatkov. To sa ukázalo, že aj počas vypočutia, aj mnohí experti, ktorí boli pozvaní, tiež na to poukázali a jasne to povedali. Ešte by som sa chcela dotknúť niektorých bodov o Transparency International, ktorí ten návrh preskúmali, pretože Transparency International, ako aj niektorí iní si myslia, že nezávislosť OLAFu cez celú túto štruktúru vlastne celá táto nezávislosť je ohrozená. A tá otázka, či kontrola ex post, ex ante, podľa mňa je absolútne nepriateľná v ex ante podobe. A som si istá, že ani tu v parlamente by to nenašlo väčšinu. Konflikt záujmov ktorú má ten splnomocnenec tiež nebude slúžiť tomu, že by to bolo efektívnejšie. Čiže a potom tie hlavné otázky, hlavné problémy, ktoré tam sú, um, Čiže v tejto novej konštrukcii alebo tejto novej štruktúre, tak sa to navrhuje, um, to je veľmi ťažko zabezpečiť aj teraz pri preskúmavaní jednotlivých ehm, ne, ne, ne, nezávislostí tých kandidátov. Tam sú veľké, jednoducho je tam množstvo slabých e, stránok. Jednoducho tu je toľko medzier v systéme, keď som to prvýkrát čítala, no som ani nemohla veriť, že takto to vôbec je. Čiže ten návrh obsahuje množstvo nedostatkov, to, na ktoré poukázali aj naši experti, aj samotný z, eh, dohľadný orgán sa k tomu vyjadril a rovnako to videli kriticky. Čiže to je aj inštitúciálne nevyvážený návrh. Čiže na jednej strane je to tiež téma, keď sa stretnú e, komisári, aby vtedy nejako e, hlasovali. Neviem, či to je dobrý nápad. Niektorí budú ako občania prvej triedy a niektorí nie. Jednoducho vôbec tu je strašne veľa problémov s týmto je. Uh, E, nielenže nerieši staré problémy, ale ešte dokonca aj prináša rôzne ďalšie nedostatky. Ja to takto vyhodnocujem cel, celé, celý tento príbeh. Ale celá štruktúra je taká, že jednoducho musíme sa tomuto absolútne venovať a riešiť tieto nedostatky a medzery. A myslím, že v najbližším roku by mohli kolegovia pripraviť návrh a budeme sa jednoducho tomuto musieť venovať. Teda slano, kolega, kolegyňa Zendero slovo žiadala. Sí, eh, gracias, presidente. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. V prvom rade e, chcem sa najprv poďakovať za spoluprácu, e, ktorú sme mali v niektorých prípadoch Eh, užšiu a v niektorých prípadoch eh, sme sa nezhodli, to je normálne aj vo vašom rade, aj v našom a samozrejme do budúcnosti eh, vám ehm, želám všetko čo najlepšie a nebudeme sa vás pýtať na vašu budúcnosť, dúfam, že bude výborná. Teraz, čo sa týka ehm, kontrolóra, mm, ja chcem povedať, že ak tomu dobre rozumiem, vy ste um, sa pustili uh, do medziinstitucionálnej bitky, ale vy ste za to zodpovední, že ale ste zodpovední za to, aby uh, veci fungovali dobre, aby neboli uh, bitky medzi inštitúciami, ktoré závisia od uh, vašho, vašej práce, vášho úradu v komisii. A teraz uh, sme v situácii, kedy uh, OLAF, e, čo je nástroj, e, ktorý potrebujeme zachovať, lebo je to ďalej nástrojom boja proti podvodom. Uh, zatiaľ čo uh, sa rozhodneme zriadiť Európskeho prokurátora alebo um, iný orgán. Ja by som bola za toho prokurátora, takže chápeme, že by uh, mal byť schopný um, odozvať e, toto e, právne, e, dobre vybavené postavenie a funkciu. No kým táto ústavné vyzvanie prokurátora nebude zradená, OLAF musí čo najlepšie vykonávať jej funkciu. Tiež máme výbor pre obozretnosť a kontrolu. A niektorí členovia tohoto výboru sme sa príliš do toho angažovali obe e, inštitúcie e, trpeli e, využívaním, ktoré urobila táto komisia a výbor pre obozretnosť, ktorý mal zachovať úlohu Olafa s veľkými chybami, ako pani Grezle povedala ako napríklad v skutočnosti, že e, dali do obehu súhodov, ktoré pre mňa neboli e, jasne zdravé. Dokument, e, ktorý bol označený ako e, dôverný. A e, v každom prípade e, ochranca údajov, ktorého som žiadal o stanovisko, má drobnú výhradu hoci ochrankyňou údajov, ktorá eh, chráni údaje aj v OLAPE, aj v eh, výbore pre obozretnosť eh, no, na základe odporčení, ktoré uvedol ten výbor pre obozretnosť v tomto dokumente, ktorý sme my nedobre strážili. Urobil viac ako jednu chybu. Pýtal sa to osob, ktorých mená sa tam e, ukázali. A to je zlé, Ingeborg, je to zlé. Takže keď e, prichádzame k tomu návrhu, ktorý ste prenesli a ja som za ňu vďačná, pretože je to preukázanie toho, že v tomto výbore už sme strávili veľa rokov E, keď sme sa e, zabrali e, kodexom postupov zložité inštitúcie ako je OLAF a tá je potrebná, nevyhnutná, robí svoju e, prácu v mnohých oblastiach, e, tam, kde iní to nedokážu, napríklad v otázke pašovania tabaku, e, v otázke e, vonkajších a vnútorných podvodov. A oni dostávajú kritiku, ktorú často si nezaslúžia, no iných prípadoch tam spôsobujú chyby. Toto je návrh, ktorý nám predložili a z e, dôsledku toho treba tu mať e, tento kódex, aby to bol zákon, ktorý bude chrániť aj funkcionárov, aj funkcionárov OLAF. Zároveň musíme e, chrániť aj zachovať občanov, ktorí sú predmetom vyšetrovania kvôli podvodom a nezrovnalostiam. Návrh, ktorý nám predkladáte, už je normou a preto ja to príjmam s nádejou a zistíme, či dokážeme zabezpečiť tieto dva účely, teda zabezpeku, že OLAF bude dobre pracovať a predovšetkým zabezpečenia ochranu občanov a orgánov, ktoré sú predmetom tohoto dohľadu. A stále sa tu vyskytujú problémy závislosti medzi kontrolovaným kontrolórom a placom a sú tam nedostatky, ktoré vyplynú v debate. Môj návrh e, nie je, aby sme z toho dozorného výboru Eh, robili uh, eh, sudcu nad Olafom. Ten dozorný výbor má jasnú eh, funkciu. Napriek tým nedostatkom, ktoré vznikli, napríklad problém s konfrontáciou, čo sa pokusili vyriešiť s tým známym dokumentom, ktorý sme, neviem prečo, nerozpracovali viac v tomto výbore. No, nemôžeme teraz uh, úplne zmeniť e, ten dozorný výbor, pretože e, závisí, OLAF závisí od komisie, no musí ju kontrolovať, e, aj e, dozorný výbor musí ju kontrolovať. Tiež som hovoril o Transparency International a vidím tu isté problémy, ale nevedia o tom, že ten návrh, čo predkladajú, nie je definitívny. Ale ten dozorný e, výbor, vidím tu takú možnosť, že ďalšia inštitúcia, ktorá má za funkciu akceptovať e, požiadavky občanov, mm, keď už e, to bude chyba, tak treba žiadať, aby e, to bol ombudsman. Takže ja sa pokúsim o to, aby tento kontrolór Hm. chceme zabezpečiť základom, že tie dva základné aspekty hm, bude mať OLAF vyriečené a že e, práva občanov budú zabezpečené zákonom, ale keď občan je opäť stratený e, v medziinstitucionálnych e, medzerách, tak ombudsman, ktorý už je e, v obraze občanov ako niekto, e, kto chráni ich práva, tak by nám mohol pomôcť tu vylepšiť. Preto toľko k mojim prvotným postrehom, no my e, s nádej očakáme tento návrh e, a uvidíme, že či bude môcť e, vyriešiť tie historické problémy inštitúcií. Kolegy Gaja. Ja, nachdem... Potom, ako Ines sa vyčerpajúco vyjadrila, ja môžem krátko povedať, že ďakujem pán komisár za vašu prednášku a možno môžeme využiť tento bod programu, aby sme eh, si urobili eh, výmenu politických eh, myšlenok. Ja mám obaj z toho, ako táto téma v Európskom parlamentu sa preberá. Kto sa zobral z Európskej úniu, tak vie, ako vznikol OLAF na konci veľkého finančného škandálu v rámci, eh, ktorý bol v inštitúciách EÚ a myslím, že každý, kto sa zaberá kontrolu rozpočtu a mm, menom európskeho rozpočtu, tak eh, mm, vie, ako eh, vznikol a čudoval by sa, keby nevznikol. Ale máme tu diskusiu takú, keď si to pozrete v internete, tak máte dojem, že e, OLAF e, je ohrozenie európskej rozpočtovej bezpečnosti a nie nástroj na jej ochranu. Preto si musíme premyslieť, ako o tom diskutovať. Ja OLAF považujem tiež za inštitúciu, e, ktorú vedú ľudia a ľudia sú omilní a Teraz ide o to, aby e, politiky zabezpečili, že tieto chyby e, nebudú na úkor e, tretích a preto máme ten dozorný výbor. A teraz máme roky situáciu, kedy sa tieto inštitúcie do seba zahryzli a teraz ja sa snažím čo najneutrálnejšie to vyjadriť. Nie som úplne presvedčený o tom, že všetci zúčastnení majú rovnako záujmy tento konflikt vyriešiť. Nemám takýto dojem. A Teraz e, budem čakať, kým sa to mm, časovo e, samo vyrieši, alebo môžeme sa pokúsiť to na novo upraviť. A potom tu máme opäť e, to nebezpečie, že Ines na to tiež upozornila a teraz chcem povedať, že musíme vážne myslieť na to, že aj Konstrukcia tohoto miesta spôsobuje veľkú kritiku a tam, kde e, sa musí robiť niečo na práci tejto inštitúcie, máš e, moju podporu, ale veďme túto diskusiu tak, aby sme e, na nezainteresovanom mieste nedali taký dojem, že E, sme na pokraji e, anarchie a bezmocnosti. A po druhé, obávam sa, že keď budeme tie diskusie ďalej tak viesť, ako sme začali, tak to ďalšie miesto, ktoré e, bude to na to, aby e, zabezpečilo zákonnosť e, lafu aby e, nebol zdrojom e, nepravosti. Takže tu musím získať jasnosť tom, chcem, aby diskusie, ktoré o tom prebiehajú, reálne vecne rozberali a diskutovali problémy, ktoré tu vznikajú. No, ja si myslím, že že súhlasím a osobne to môžem povedať každému zo sociálno-demokratickej skupiny. Zámery zlepšiť e, účinok že sú opravnené, o tom nesmie byť e, žiadna pochybnosť. No musíme sa na to pozrieť, aby sme nespôsobili e, situáciu, kde práve tie e, situácie, kde komisia OLAF e, sú na to, aby e, chránili rozpočet a zabezpečili právnu istotu, tak e, to je práve opak. A tu na ja naliehu vás prosím, aby sme právnosť inštitúcií opäť zabezpečili a aby sme diskutovali konstruktívne. Ja viem, že návrh komisie je krokom k tomu a ja sa pozriem na to, čo oni poskytujú. A tu sa môžeš aj spolahnúť na podporu sociálnych demokratov, čo sa týka opravdenosti tejto činnosti a podpory pre ňo. No, ja sa obávam, že ďalšiu diskusiu o opravdenosti činnosti pracovisk komisie spôsobí viac inštitučných e, škôd ako prospechu. Ďakujem, teraz mám problém prišli osobné výčitky, takže sa chcem k tomu vyjadriť. My sme už raz diskutovali o tomto návrhu, ale komisár bol vtedy chorý a diskusiu o tomto návrhu eh, hovorili sme o tom trošku inak ako dnes. Tá, tá, tá diskusia vtedy bola veľmi vážna, dôkladná, neviem, či si tam bol a tie právne problémy, ktoré sa ostatní snažili e, naznačiť, e, som brala vážne a nehovorila som o problémoch, ktoré vnímam sama, pretože sa vlastne zhodujem s ostatnými. Ja už som 10 rokov v výbore pre kontrolu rozpočtu a vidím, že úroveň vedomostí je veľmi odlišná, pretože sa tu diskutuje, diskutujú tu osoby, ktoré majú odlišnú znalosť témy a preto všetkých prosím, aby čítali. Existuje správa dozorného výboru, výročná správa s dôležitými prílohami. A tie prílohy osvetľujú spôsob, akým pracuje OLAF. A ja vás prosím úpenlivo, aby ste si tieto prílohy prečítali a aby ste z toho vyvodili závery. Ja som z toho vyvodila taký záver, že máme závažný problém, pretože to zariadenie, ktoré sme založili, aby chránilo finančné záujmy EÚ, je teraz ohrozené, celkovo tento záujem je teraz ohrozovaný a, a to je jadro mojich obáv. Nechcem k tomu hovoriť teraz obšírne, ale máme tu starý konflikt medzi generálnym riaditeľom a dozorným výborom. Jedná sa o otázku, ako má vyzerať dohľad a ak tento konflikt nevyriešime, tak musíme rozpustiť OLAF, pretože orgán, ktorý nemôžeme dozorovať, tak si ho nemôžeme vlastne ani dovoliť, nemôžeme mu umožniť, aby fungoval ďalej v právne problematickom prostredí. Pri takomto živorení ide o samotnú existenciu a ja apelujem, aby ste odstránili tie základné problémy, aby ste vyriešili tie základné problémy a mne sa nepáči, že si tu podávate čierneho Petra. Aj mňa táto téma otravuje a tak ako aj ostatných, ale my si nemôžeme dovoliť prevádzkovať zariadenie, agentúru tak povediac, ktorú nikto nevie kontrolovať. Ale táto agentúra zároveň má aj možnosť škodiť ľuďom. Každý týždeň dostávam telefonáty od ľudí, ktorí mi vysvetľujú, že sú predmetom vyšetrovaní OLAFu a sú poškodzovaní fyzicky, psychicky aj finančne, ťažko finančne poškodzovaní. Celé roky som, tak povediať, zatvárala oči, ale musím teraz e, sa tomu postaviť to na vedomie a musím sa do toho nejako konštruktívne vložiť. Preto vám e, radím a aj vy sa tým zaoberajte. Musíme sa tým zaoberať, pretože Inak, inak nepochopíme vôbec, o čo tam ide. Pán komisár, máte slovo. Ďakujem za výmenu názorov. Spomenuli ste viaceré témy. Poprvé, mediácia a vzťah medzi OLAFom a dozorným výborom. Musím povedať, že som sa veľakrát stretol bilaterálne s dozorným výborom pri plnení mojich povinností a myslím si, že prebiehali veľmi konštruktívne. Ja sa jednoznačne domnievam, že Olaf potrebuje silný dozorný výbor. O tom ma nemusíte presviečať. Čím silnejší je dozorný výbor, tým lepšie je to pre fungovanie OLAFu, pretože OLAF pôsobí naozaj vo veľmi citlivej oblasti. Ale nechápem, že keď prizvem obe strany, aby si so mnou sadli a otvorene diskutovali o probléme, bez nejakej skrytej agendy, tak potom dostanem dvakrát po sebe odmietavé odpovede. Samozrejme, každý môže mať svoj názor alebo pozíciu, ale myslím si, že by bolo v prospech všetkých, keby takéto rozhovory sa konali. Myslím, že môj následovník ja mu jednoznačne odporučím, aby viedol tieto rozhovory za účastí dozorného výboru OLAFu a príslušného komisára, aby sa tieto problémy riešili. Ďalšia vec sú veľké rozdiely v pochopení matérie. Samozrejme, to je pravda. To by sa malo riešiť. Ja aj Olaf sa domnievame, že činnosť OLAFu musí sa opierať o pravidla. Je to veľmi citlivá oblasť a všetko, všetko sa musí opierať o pravidlá. Ja som bol veľmi šťastný, keď e, pracovný, pracovná dohoda bola podpísaná zo strany dozorného výboru. Ja som politik, samozrejme nerobím tie detaily, neupravujem ich, ale som presvedčený, že keby sme boli schopní dosiahnuť tú dohodu medzi dozorným výborom a OLAFom, tak by tie problémy mali byť vyriešené pretože obe strany sa dohodli, že výmena informácií by sa mala opierať o, o, o tieto pravidlá. To je, to je veľmi dobré, ale o, potom sa dozorný výbor dopracoval onedlho v záveru, že tie informácie, ktoré podľa pravidel sú schopní si vyžiadať, nie sú dostatočné. V poriadku. Ale Nemôžem súhlasiť s tým, že bez zmeny pravidiel môžeme sa tváriť, že získavame viac informácií, alebo e, že bez zmeny pravidiel budeme žiadať viac informácií, že OLAF bude vyžadovať viac informácií, pardon, že dozorný výbor bude vyžadovať viac informácií, tak to už potom bude e, situácia mimo kontroly, mimo pravidel správnym riešením je zmeniť pravidla, aby e, dozorný výbor mohol získavať tie informácie, ktoré sú potrebné. Takisto je potrebné konzultovať e, dozorného úradníka pre ochranu údajov, či je tá práca v poriadku z hľadiska ochrany údajov. Toto je postup, akým treba, aký treba zvoliť. Takže opakujem ešte raz, táto práca sa musí opierať o pravidlá, jednoznačne o pravidlá. Iba tak môžeme kontrolovať situáciu v OLAFe a jeho vzťah s dozorným výborom. Ja nalieham, aby obe strany si sadli a aby sa pozreli na to, čo je nedostatočné v existujúcich pravidlách a aby sa dohodli na zmene pravidiel. To je veľmi jednoduché riešenie problému, ktorý sa neustále objavuje na rôznych forách, či už v tomto výbore alebo mimo e, na iných forách. Takže konštruktívny prístup to je kľúč k riešeniu tejto situácie. Chcem ešte dodať, že som to, že som to bol ja, ktorý splnil požiadavku dozorného výboru o navýšenie personálu. Teraz majú dostatok personálu, takže ma naozaj nemôžete obviňovať z toho, že by som sa nebol o to staral, alebo že by som sa že by som zanedbával E, to riešenie problému. Pani Gresle, vy ma poznáte, ja si čítam dokumenty, ja ich naozaj čítam. A taktiež sa pozerám na to, ako odporúčania dozorného výboru sú implementované v OLAFe. A ja som veľmi rád, že veľká väčšina odporúčaní za posledné dva roky bolo Ehm, v OLAFe implementovaných. A boli to veľmi dobré odporúčania. Ja obdivujem prácu dozorného výboru. Ja si myslím, že pracuje veľmi seriózne pri príprave odporúčaní. A keď sa pozerám na ten text, ktorý ehm, predkladajú v rámci stanovísk, sú to dobré texty a myslím, že to, to ukazuje aj, že spolupráca medzi týmito dvoma orgánmi je vynikajúca. Ale prebieha aj mnoho vedľajších činností, ktoré e, vytvárajú dojem, že niečo medzi nimi nefunguje. To je moja interpretácia tejto situácie. A teraz, e, pokiaľ ide o kontrola procesných záruk a návrh komisie, musím tu hovoriť veľmi jasne. My sme pripravili oznámenie, kde už pred dlhou dobou, o polovici roka 2013, tam sme vysvetlili naše konanie a Požiadali sme legislatívne orgány, radu a parlament, aby vyjadrili svoje stanovisko k oznámeniu. Dostali sme stanovisko rady, ale bohužiaľ nedostali sme stanovisko parlamentu. To samozrejme neznamená, že sme nepožiadali o to stanovisko a že sme nekonzultovali parlament. Parlament jednoducho nereagoval. na naše oznámenie. A potom sme predložili návrh, tak ako sme slúbili v oznámení, o 8 mesiacov, 8 mesiacov neskoršie. Takže naozaj na mm, rozhovory o týchto myšlienkach zoznamenia bolo dosť času. A ešte stále máme nejaký čas, myslím si, takže nemali by sme sa pozerať na ten návrh ako na niečo, čo je vytesané do kameňa. Je normálne, že diskutujeme v tomto výbore o rôznych e, myšlienkach aj s radou a dostávame sa k najlepšiemu možnému riešeniu. Je tu pár zásadných vecí, ktoré by sme mali skúmať a bola by chyba, keby sme koncentrovali všetky právomoci v jednom orgáne, či už je to dozorný výbor alebo nejaký iný orgán. To by, to by z môjho pohľadu bola chyba, pretože potom sa môže stať, že tento orgán sa stane náhradou generálneho riaditeľa, to by ale nebolo dobré, pretože generálny riaditeľ OLAFu je ten, ktorý musí znášať zodpovednosť a vy, vykonávať svoje povinnosti, plniť si svoje povinnosti. A my musíme oddeliť tú dozornú úlohu, pretože dozorný orgán to znamená vykonávanie dozoru a legislatíva hovorí jasne, že ten dozor musí byť systematický nad činnosťami OLAFu a samozrejme to si vyžaduje prípad k jednotlivým prístup k jednotlivým prípadom. Bez toho by bolo naozaj ťažké ro- robiť dobrý dohľad. A je veľmi dôležité, aby si dozorný orgán eh, ponechal túto úlohu a aby si to nezamiešal s každodennou svojou činnosťou, ktorá sa týka sťažností a podobných vecí. Pretože to by viedlo potenciálne ku konfliktu záujmov podľa môjho názoru. A to je dôvod, prečo sme navrhli to oddeliť. Viaceré orgány argumentovali, že keďže kontrolór je súčasťou komisie, tak nebude nezávislý. Ale to nie je pravda, pretože aj dozorný výbor je e, naviazaný na komisiu a členovia výboru sú platení komisiou, ale nikto by nepovedal asi v parlamente, že sú závislí od komisie. Takže kontrolný orgán by bol v takej istej pozícii nejaký administratívny servis, ktorému vypláca mzdu komisia, ale to je všetko. Aj postup, akým sa menuje táto osoba, zaručuje, že tento kontrolór, kontrolný úradník, by hm, mal byť nezávislý, pretože na vymenovaní tejto osoby by sa podielali všetky inštitúcie a aj dozorný orgán by mal čo povedať e, k tomu, aká osoba sa má vybrať na to miesto kontrolóra. A keď hovoríte o nezávislosti OLAFu, som trochu zmetený, keď hovoríte, že ak táto úloha je umiestnená v dozornom výbore, tak potom OLAF ostane nezávislý, ale ak to budú oddelené funkcie, tak OLAF môže stratiť svoju nezávislosť. S tým nesúhlasím naozaj. My sme pracovali veľa na tom, aby sme nastolili dôkladnú rovnováhu medzi úlohou kontrolného úradníka a úlohou OLAFu. A preto e, stanovisko kontrolora k sťažnostiam nie je záväzné pre generálneho riaditeľa OLAFu, pretože je to on, ktorý v konečnom dôsledku rozhoduje o danom prípade, ale poskytuje to takú dodatočnú záruku. Ak sa niekto stiažuje tomu kontrolorovi, tak a ak kontrolór sa domnieva, že tá stiažnosť je oprávnená, tak potom generálny riaditeľ to nemôže ignorovať a keby to chcel ignorovať, tak musí vysvetliť a odôvodniť, prečo ignoruje tú sťažnosť a, a musí to dať do správy. Ale zároveň tá možnosť to ignorovať mu ostáva zachovaná a v tom je vlastne tá krása tej rovnováhy. My tu teda zavádzame dodatočnú vrstvu procesných záruk, ale zároveň sa zachováva nezávislosť OLAFu. A potom napadnutie rozhodnutia kontrolóra. Presne kvôli tejto veci v návrhu nebolo potrebné zavádzať systém odvolaní sa proti rozhodnutiu kontrolóra, pretože dotknutá osoba bude schopná sa odvolať proti akémukoľvek rozhodnutiu. Túto možnosť má aj teraz na súde, či už je to rozhodnutie kontrolóra alebo generálneho riaditeľa A aj v tomto konkrétnom bode si myslím, že by sme mohli byť e, ešte otvorení. Môžeme diskutovať o tom, aké rôzne formy by toto mohlo mať, tak aby sme odstránili čo najviac problémov. Chcem vás vyzvať, aby sme diskutovali konštruktívne pokiaľ ide o členov, ten eh, osobitný štatút členov vyžaduje nejakú osobitnú úpravu a preto navrhujeme zaviesť eh, predbežné povolenie prior authorization pre najintruzívnejšie um, vyšetrovania a činnosti OLAFu. Toto je takmer justičné opatrenie, ktoré nám pomôže vyhnúť sa rôznym nedorozumeniam, ktoré sme mali aj v minulosti vo vzťahu medzi OLAFom a Európskym parlamentom. Mimochodom som veľmi spokojný s tým, že Európsky parlament a OLAF podpísali pracovnú dohodu s Európskym parlamentom. Aj to poskytuje a vnáša jasnosť do činnosti OLAFu. členovia inštitúcie, ktorí sú definovaní e, v tomto návrhu, iba reflektujú realitu. Keď hovoríme napríklad o členoch Európskej rady, to, to hľadanie by sa mohlo realizovať v samotných inštitúciách. Nemusí to byť v domácnosti premiéra alebo prezidenta. Niekto ako člen Európskej rady napríklad, ak sa dopustí nejakej chyby, je to možno nepravdepodobné, ale pravidlá musia byť rovnaké pre všetkých A to máme teda v našom e, návrhu. Myslím, že som pokryl väčšinu bodov. A aby som to ukončil, vy ste nedávno diskutovali o najnovšej správe OLAFu a z tejto správy podľa mňa jasne vyplýva, ako veľmi sme zlepšili efektívnosť činnosti OLAFu a som hrdý na to, že ľudia a inštitúcie viac dôverujú OLAFu. A keď vidia nejaký problém, tak ho, pre, tak ho predložia OLAFu do OLAFu prichádza mnoho žiadostí o vyšetrovanie. Dĺžka prípravnej fázy sa podstatne skrátila, takisto sme skrátili samotné vyšetrovania. A preto vás chcem poprosiť, aby ste nedramatizovali príliš situáciu. Myslím, že Olaf urobil veľký pokrok za posledných niekoľko rokov v tom, ako funguje tento úrad a myslím, že môžem byť na to hrdý. Ďakujem, pán komisár. Vy ste štatistik a myslím si, že by ste sa mali ešte raz pozrieť na štatistiky a na to, ako boli vytvorené. Ja som uh, to urobila a som ochotná vám poskytnúť e, administratívnu pomoc v tejto téme. Pani kolegyňa Sender sa hlási. Eh, Ďakujem. Ja chcem v súvislosti s jednou vecou, ktorú, na ktorú ma upozornili ľudia, a to sú zmeny poslancov v dozornom výbore. Konferencia predsedov sa hm, musí zísť eh, budúci týždeň a preto chcem vedieť, že či eh, si myslíte, máte nejakú lehotu, dokedy by sa mohla zasadnúť eh, skupina na vysokej úrovni, aby prijala rozhodnutia k tým doplnením a zmenám členov v dozornom výbore? A ja mám ešte jednu otázku. Hovorili ste, že rovnaké zaobchádzanie so všetkými, pretože teraz e, Európska e, rada e, sa tiež zasadzuje o rovnaké zaobchádzanie a preto pri exante kontrolách, a to sú okovy generálneho rediteľa, aby pri týchto ex ante kontrolách boli zahrnutí len členovia inštitúcií, a nie normálni úradníci, ktorí nie sú predmetom ex ante kontroly, tak ako to je v súlade s rovnakým zaobchádzaním? Uh, uh, well, uh, regarding the uh, question... Čo sa týka otázky pani Ayala Sender, som rád, že sa veľmi blížite k rozhodnutiu a tom, ako všetky inštitúcie sa zhodnú na postupe, tak musíme potom e, spustiť výzvu e, na vyjadrenie záujmu, takže to bude trvať istý čas. Realisticky hovoriac to môžeme urobiť koncom novembra, alebo začiatkom decembra, pretože myslím, že to je veľmi e, dôležité robiť e, vopred, pretože tá zmena musí nastať vo februári, ak sa správne pamätám. A pamätám si predchádzajúce postupy. Nebolo to vždy také ľahké nájsť e, konsenzus medzi troma inštitúciami o kandidátkach, takže bolo by lepšie prijať alebo začať to konanie čo najskôr a tiež realistické, aby sme dali čas pre vyjadrenie záujmu a myslím si, že najpravdepodobnejšie začal by, by, začať by to mohlo v septembri a ak by sa to mohlo urobiť v jednom pokuse, to by bolo dobre, ale ak by bolo treba ďalší pokus, tak e, budú mať inštitúcie dostatok času, aby sa stretli opäť a dokončili postup. Čo sa týka vašej otázky, pani Gresla? je tu jasné rozlišovanie medzi tým, čo sa týka e, členov inštitúcií, či už poslancov Európskeho parlamentu. Oni tiež majú osobitné pravidla immunity. Toto sú volení poslanci, takže musia byť e, bránení pred e, možnými nevhodnými činnosťami alebo ďalší členovia inštitúcií, ktorí sú na zozname, sú tiež politicky menovaní, takže je tu jasná potreba rešpektovať ich nezávislosť a rozlišiť e, medzi členmi inštitúcií a preto navrhujem, aby sme mali toto pravidlo pre členov inštitúcií. Myslím, že to je bežná prax aj v členských štátoch ak chcete si vyhľadať e, úrad e, člena inštitúcie členského štátu, tak musíte, ak tam chcete urobiť prehľadku, musíte dostať e, povolenie od sudcu a keďže teraz Olaf je zodpovedný za vyšetrovanie v správnom konaní a nie v trestnom konaní, tak je to právny rámec, ktorý zaklada potrebu požiadať sudcu, aby dostal jej povolenie, takže my navrhujeme to um, dať pod kontrolu a tým sa vysvetľuje základná myšlienka toho návrhu. Máte sa Ďakujem pekne. Teraz ako spravodajkyňa mm, poviem niečo na záver. Pán komisár, čo ste povedali na záver, ukazuje presne ten problém, že sme v tejto šedej zóne. Čo je? E, Olaf e, robí vyšetrovanie v správnom konaní, e, ktoré však môže mať silné trestnoprávne dôsledky. Práve tento problém chcem vyriešiť v mojej správe. Presne to chcem vyriešiť v mojej správe, takže návrh komisie nerieši nič a musíme to my teraz konečne urobiť, pretože to nepomôže. To znamená, všetko, čo robí OLAF, musí uh, byť uh, predmetom eh, práv, pra, musí byť musí byť predmetom opravného prostriedku a ja som sa nechcela do toho e, ďalej zaprieť a keď chceme, aby sme ten problém vyriešili, tak e, tie možnosti, ktoré má OLAF, musíme obmedziť e, a ohraničiť, pretože chceme, aby boli v súlade s právom. Toto je môj zámer. Ešte som nedospela ku konečnej múdrosti, no to, čo sme doteraz zistili od právnych expertov, mm, naznačuje, že musíme sa vydať e, týmto e, smerom, e, aj keď to, že nemáme trestnoprávny súd, na ktorý by sa mohli obratiť tí postihnutí týmto konaním. Prvú otázku, ktorú mám, že na človeka, s ktorým sa stretnem z novej komisie, či tento návrh ostane na stole, alebo či bude stiahnutý pretože nerada by som začal tú prácu a potom nakoniec nič by nebolo na stole. My sa pokúsime tie právne medzery uzavrieť. E, ja som zatiaľ pochopila, o čo ide a tiež som pochopila, že sa vážne s tým musíme zaberať a že e, v poslednej revízii sme to nerobili a to bola chyba. A prirodzene Nechceme tam e, písať nič o imunite poslancov parlamentu, lebo to je pre nás e, dôležitá otázka, ktorú e, nechceme podkopávať s vyšetrovaním správnom konaní. Aj chceme zároveň harmonizáciu predpisov, to tam tiež zapíšeme. Včera sme mali k tomu zasadnutie správnym výborom a našli sme riešenie, ktoré je podľa mňa dobré a môžeme na to teraz už upozorniť, e, ak to uzrie svetlo sveta, alebo môžeme to spolu riešiť s Olafom. Pán komisár, to bolo možno vaše posledné vystúpenie um, u nás a ja um, sa stavím, že ešte uvidíte aj tú výročnú správu. Ďakujem vám za um, ehm, prácu. Neviem, či uh, nám poradíte, čo plánujete robiť ďalej, alebo či to nie je nediskrétna otázka. No, želám vám veľa úspechov, veľa šťastia a e, veľmi uh, nás tešila práca s vami. Ste um, pracant, um, to sme zistili všetci a tie ste vždy prišli, keď sme vás pozvali, za to vám tiež ďakujeme a mali sme vo vás spolahlivého partnera, aj za to sa vám chcem poďakovať v mene výboru a ak niekto chce ešte soviať slova, tak nech sa páči, máme ešte 20 minút. Um, uh, for... Ďakujem pekne za tieto milé slova. Isté, teraz je čas možno pozrieť sa dozadu a vidieť, čo sa dosiahlo za toto obdobie. Ako som podal v jednom do svojich vystúpení, mal som pomerne široké portfólio a iste absolutorium a OLAF to je len časť toho. dáne slá, štatistiky. Myslím, že potom, keď sa pozriem dozadu, myslím si, že môžem byť eh, celkom hrdý na to, že sme dosiahli veľký pokrok v týchto oblastiach. A osobne som aj rád, že sa nám podarilo dosiahnuť pokrok aj v tých eh, zložitých oblastiach, za ktoré je váš eh, výbor zodpovedný alebo čiastočne zodpovedný. Isté vždy tu môžu byť spory pri absolutóriách alebo z hľadiska podstaty legislatívy, ale myslím, že to je normálne. Takto funguje systém. Prebiehajú diskusie, prezentujú sa argumenty a keď počúvame argumenty tých druhých, tak dopracujeme sa k tým najlepším riešeniam. Ale zároveň musím uznať, že momentálne máme na stole niekoľko veľmi, veľmi dôležitých návrhov, ktoré, ak by boli prijaté, budú predstavovať veľký pokrok v európskom systéme trestného práva. A by som vám chcel poďakovať eh, za vašu prácu pri ochrane finančných záujmov, pokiaľ ide o u európskeho prokurátora, to je veľmi komplexná úloha. Za 8 rokov sme rokovali, prijali sme množstvo rôznych nariadení a predpisov Myslím si, že to je všetko veľmi dôležité pre nás všetkých. Možno, že nie úplne každý je spokojný s konečným výsledkom, ale to je kompromis, ktorý teraz slúži ako základ činnosti OLAFu. Ja si myslím, že to je naozaj veľký výsledok. Takže ja by som chcel poďakovať všetkým členom tohto výboru a všetkým spravodajcom aj v rámci konania udelovania absolutória. Tiež ďakujem aj všetkým koordinátorom politických skupín, s ktorými sme diskutovali o rôznych otázkach, či už to bola legislatíva alebo absolutórium. Myslím, že to bola veľmi pozitívna spolupráca. Ja som sa naozaj veľmi veľa naučil a chcel by som vám poďakovať za toto. Asi to ozaj je naše posledné stretnutie počas tohto mandátu, ale verím, že ešte počas iných e, príležitostí budeme mať teda príležitosť naozaj prejednávať skutočné európske problémy. ktorých budem ďalej pracovať predsednička, čo budete robiť? Nož, ja myslím, že to, je, že to je pochopiteľné, že teraz si musím dať trošku krátku prestávku, aby som vyhodnotil novú situáciu. Ale verím, teda nie, že verím, ale verím, že budem pokračovať ďalej v tomto európskom projekte, pretože sa mi e, uložil hlboko v srdci, takže napriek všetkým ťažkostiam, ktoré tu máme, verím, že tento európsky projekt je veľkým úspechom a bude väčším úspechom v budúcnosti. Predsednička, ďakujem. Týmto je schôdza ukončená.